Dobrý deň, dámy a páni. Dnešní zasedání výboru ITRE. Môžeme otvoriť e, schôdzu dnešnú nášho výboru. Srdečne všetkých vítam. Pán predseda láskavo víta aj tlmočníkov. Chcel by som ospravedlniť pani predsedničku Sartori, ktorá ma požiadala, aby som ju na úvod zastúpil v tej úvodnej časti. To je mi samozrejme veľkou cťou. Preto dnes budeme striedať češtinu a taliančinu. Bude to naozaj medzinárodný výbor ITRE dnes popoludní. A pretože je to jedna z posledných, možno dokonca úplne posledná schôdza nášho výboru, je to predsa len výnimočná schôdza. Prvý bod na programe je schválenie nášho programu. Všetci sme dostali tento program. A pokiaľ nie sú e, námietky k dnešnému programu, budeme považovať tento program za schválený. Čo sa týka informácií predsedajúceho, len niekoľko organizačných eh, bodov. Mám teda viacero informácií. Poprvé, schválený program predsa len je mierne upravený, pretože zajtra popoludnejšia časť schôdze, teda 18. marca, sa zrušila. Zajtra teda nebude už popoludní naša schôdza prebiehať. Ďalej upozorňujeme, že bol, boli schválené nové pravidlá, ktoré sa stiahujú e, na hlasovanie vo výboroch. Tie nadobudli účinnosť 10. februára a už na dnešnej schôdzi, respektíve na zajtrajšej schôdzi, ich prvýkrát budeme aj aplikovať v praxi pri hlasovaní, teda všetky záverečné hlasovania, respektíve všetky správy aj uznesenia budú predmetom eh, výlučne menovitého hlasovania. A tým pádom sa budú dať eh, aj zaznamenáte v zápisnici. Teda ešte raz eh, upozorňujem, že zajtra všetky záverečné hlasovania budú prebiehať elektronicky. Ešte ďalšie malé upozornenie. Dnes po skončení schôdze prosím Nenechávajte si tu svoje e, veci, pretože v tejto sále potom prebehne po našej schôdzi ešte schôdza skupiny ALDE. Teda nenechávajte si tu svoje veci na zajtrajšiu schôdzu. Ešte posledná informácia. Zajtra o 10. hodine, teda tesným pred hlasovaním, prebehne fotografovanie celého nášho výboru tak aby sme zanechali akúsi historickú stopu, že sme tu pracovali. Bude to skupinová fotografia a ak bude záujem, tak je možné požiadať aj o individuálne fotografie. Ale tak, ako upozorňuje pán Vidal Quadras, bude potrebné sa na to pripraviť. Pre dámy je to samozrejmosť, pre pánov predsa len nie až taká samozrejmosť. Takže ešte raz zajtra prebehne slavnostná fotografia. Príďte prosím v dobrej nálade a rozdávajte samé úsmevy. E, ďalej tretí bod e, na našom programe je schválenie zápisnice konkrétne zápisníc 22. a 23. januára a 12. a 13. februára. Tie ste dostali spolu s ostatnými dokumentmi, ak nie sú žiadne námietky. ani žiadosti a doplnenia. Budeme považovať tieto zápisnice za schválené taktiež. To je všetko k oznámeniam takéhoto organizačného charakteru. Prejdeme k štvrtému bodu na našom programe. A tým je prvý pracovný obsahový bod, konkrétne posúdenie pozmeňovacích návrhov k smernici o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení. Máme teraz pred sebou 215 pozmeňovacích návrhov a kompromisných návrhov e, k siedmým témam. Mm, máme vyčlenenú hodinu na rozpravu. Chcem preto požiadať spravodajkyňu, aby sa nám podarilo prebrať túto správu v tejto hodine. Dávam jej hneď slovo. E, pani Jordan mala naozaj veľa práce s touto správou, pretože na návrhov naozaj bolo veľmi mnoho. Dávam vám teda hneď slovo, nech sa páči. Uh, thank you very much, Chairman. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dostali sme 215 pozmenujúcich návrhov ktoré sa týkajú širokého diapazónu záležitosti. A hneď od začiatku by som rada zdôraznila, že pracovná atmosféra bola výborná s tieňovými spravodajcami a spravodajkyňami. A pripravili sme sedem kompromisných pozmeňujúcich návrhov, Dúfam, že do nich boli zapracované všetky, aspoň po troške, veci, ktoré sa predkladali pôvodne. Samozrejme, nie všetko mohlo byť zapracované, ale taká je filozofia kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Celkovo to môžem vyhodnotiť tak, že sme našli dobrú, vyváženú cestu, ako zlepšiť smernicu o nukleárnej jadrovej bezpečnosti. Čo sa týka kompromisov, Ačko sa týka definície rozumne dosiahnutelného a to sme zmenili na rozumne dosiahnuteľného v praxi. Tento termín practicable v angličtine, dosiahnuteľné v praxi, sa používa bežne v dokumentoch týkajúcich sa jadrovej energetiky, preto sme takto upravili aj znenie nášho pozmeňujúceho návrhu. Kompromisný návrh číslo 2 sa týka transparentnosti a v rámci tohto kompromisu sme dodali ustanovenia o včasnej informovanosti a komunikácii s verejnosťou. Takisto v tomto kompromise je začlenená požiadavka informovanosti verejnosti takého typu, ktorá obsiahne rôzne aspekty, aj environmentálne hodnotenie dopadu Ďalej sa odvolávame na dohovor, ktorý bol ratifikovaný EÚ, nie Euratomom, ale EÚ to ratifikovala. Je to Arhusky dohovor, a ktorý je tiež e, dôležitý pre našu tému. Máme tu potom kompromisy číslo 3 a 4 týkajúce sa cieľov bezpečnosti. Aj tu sme mm, trošku zreteľnejšie naformulovali veci a sú to skôr odborné podrobnosti ktorých sa tieto pozmeňujúce návrhy týkajú. Kompromisný návrh 5 sa týka periodického overovania bezpečnosti pre všetkých, ktorí majú licenciu na predmetnú tematiku. Táto revízia bezpečnosti sa už žiadala v existujúcej smernici pre jadrovú bezpečnosť my sme dodali ešte to, že každé opatrenie, ktoré spadajú pod mandát e, jadrového orgánu pre dozor, vyplývajú z opatrení týkajúcich sa e, lehôd, príslušných lehôd a príslušných e, pravidelných aktualizácií v prípade nehôd táto aktualizácia alebo revízia sa má vykonať každých 8 rokov. A potom tu máme najťažší kompromis, najzložitejší, týkajúci sa e, revidovania odborníkov toho istého rangu. Prvý, prvá takáto revízia v angličtine peer review sa týka legislatívnej právomoci a druhý typ sa týka peer review, čiže hodnotenia kolegami rovnakého rangu, odborníkmi, hodnotenia odborníkmi. Potom tu máme sedmičku a osmičku, kompromisné návrhy, 7a a 7b, SEP, e, ALDE, zelený podpísali prvú a druhú ECR a ďalšie politické skupiny. Viac menej sa tieto pozmenice návrhy 7a a 7b rovnajú, sú, sú veľmi podobné líšia sa v najdôležitejšej veci. Všetci sme sa zhodli, že úloha Európskej komisie by mala byť významnejšia, silnejšiu, silnejší zástoj by mala mať Európska komisia a dohodli sme sa, že táto silnejšia úloha Európskej komisie by mala byť zadefinovaná v rámci EINSECu. V skupine tých, ktorí, sú, ktorí regulujú jadrovú energiu v Európe. Kompromis 7b je trošku naformulovanejší, razantnejšie. Európska komisia sa týka situácie, kedy ANSEC nenájde tému na 6-ročnú revíziu a v tomto prípade komisia majú, má právo, alebo je tou správnou inštitúciou, ktorá zadefinuje tému na 6-ročnú revíziu. V 7b takáto úloha Európskej komisie sa nespomína iba v 7Ačku. Ďalej mienim navrhnúť tri ústne predložené pozmenujúce návrhy, ktoré sú v línii kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov, týkajúce sa úvodných ustanovení a v troch úvodných ustanoveniach sme museli zadefinovať úlohu AINSECu Takže ústne to tam e, sa pokúsime zapracovať. Aká je úloha organizácie INSEC? Ďalej sme zmenili právny základ. Požiadal Mali sme výbor pre právne otázky Júri o stanovisko. Očakáva sa, že Júri okolo 20. marca príjme takéto stanovisko a ešte to je pred hlasovaním. Čiže poprosím kolegovia, rešpektujte existujúci legislatívny rámec existujúci v EÚ, aj keď niektorí so mnou súhlasiť v tomto nebudú, ale podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie a zmluvy Euratom je jasné, že právny základ pre túto smernicu je Euratomová, Euratom, zmluva o Euratome. Ja osobne súhlasím aj s tými, ktorí tvrdia, že vždy, kde je možné, musíme bojovať za vyššiu úlohu, intenzívnejšiu úlohu, ktorú zohráva vo veci Európsky parlament. A záverečná na informácia o hlasovaní. Plenárka sa zmenila v tejto veci. Je to 1. aprílová plenárka, na ktorej sa bude hlasovať o tejto veci? Nie druhá. Čiže budeme hlasovať o tejto jadrovej tematike 3. apríla na mini plenárke tu v Bruseli. Ďakujem sekretariátu i kolegom a kolegyňam, ktorí významne spolupracovali v diskusiách a teším sa na to, že si vypočujem vaše poznámky ku kompromisným pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem. Děkuji paní zpravodajce, naší kolegyně paní Romaně Jordán a... Ďakujem pani spravodajkyni a teraz by sme mohli pristúpiť k diskusii. Najprv by som dal priestor tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam, pretože tí sa podielali na zložitej diskusii o tých desiatkách pozmeňujúcich návrhoch. Wow. Kolega de Campos, Antonio, má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, je to skutočne pre mňa veľká česť a radosť, že vy tu dnes predsedáte a chcem poďakovať aj pani Jordan za tú skvelú prácu, za toho význam dobrého ducha spolupráce na našich zasadaniach a taktiež za jej vyvážený prístup ktorý teda potom sa ozrkadlil v tomto návrhu. Prepracovanie smernice je skutočne nutné a myslím si, že sa dá povedať, že je to prvá veľká iniciatíva po tragédii vo Fukushime a to, čo sme sa naučili po tomto po tejto hroznej nehode. Toto sa musí odzrkadliť v nových pravidlách a praktikách pre zlepšenie jadrovej bezpečnosti v zariadeniach naprieč EÚ. Táto smernica, ktorá sa tu navrhuje, nie je taká stižadostivá, ako by mohla byť, avšak musíme uznať, že je to krok kupredu v tejto oblasti. Je to oblasť, v ktorej rozhodne ten pokrok nie je jednoduchý. Jadrová energia je oblasť, v ktorej sa za, národné záujmy môžu dostať do konfliktu. Niektorí sú takí pokrokovejší, iní zastupujú skôr prísny prístup k jadrovej bezpečnosti a tak ďalej. No a tieto konflikty názorov sa ozrkadľujú aj v diskusiách tu u nás v Európskom parlamente. No a čo sa týka rokovaní, ktoré skončili minulý týždeň, dohodli sme sa na 8 pozmenujúcich návrhoch, ktoré sú vyvážené a EPP aj SAD sa snažili pokiaľ to bolo možné, posilniť aspekty bezpečnosti obsiahnuté v návrhu komisie a taktiež posilniť nezávislosť národných regulačných orgánov. No a všetko toto v rámci procesu revízie, peer review. A toto sa nám zdá byť zásadné, aby sme rozstýlili ten momentálny zmetok, ktorý prevláda, kde, kde maj, majú navrh národné záujmy nad záujmami únie. No a my taktiež e, súhlasíme teda s postupom, ktorý sa tu teraz sleduje. Myslíme si, že je dobré to odporúčanie zmeniť právny základ tohto nariadenia prípade niektorých článkov. Toto by nám malo umožniť, aby Európsky parlament sa zúčastnil spolurozhodovania, pričom by sa viacej chránilo verejné zdravie a životné prostredie. Tak ako už povedala pani spravodajkyňa, absolútne príjmame to, že pokiaľ nepríde žiadny iný názor v súvislosti s právnym názor, na, základom, tak naďalej pra, právny zák, právnym základom bude Euratom. Myslím si, že tento dokument je skutočne veľmi dôležitý a za sociálnu demokraciu chcem povedať, že nevidím žiadny dôvod, prečo by táto správa nemala byť schválená. Ďakujem. Ďakujem eh, svému váženému kolegovi Chcem sa poďakovať svojmu veľa váženému kolegovi eh, De Campos zo skupiny SAD a hm, nakoľko nie sú prítomní ostatní tenoví spravodajcovia z ostatných politických skupín, hm, chcel by som, ak dovolíte, teraz hm, predniesť krátkosti stanovisko našej politickej skupiny. Chcel by som sa pripojiť k poďakovaniu pani spravodajkyni, pretože naozaj bolo to veľmi zložité vzhľadom aj na množstvo pozmeňovacích návrhov, aj vzhľadom na to, že panovali veľmi odlišné stanoviska jednotlivých členských štátov k tejto zložitej problematike jadrových zariadení a taktiež bezpečnosti jadrových zariadení rozhodne vôbec nie je jednoduché nájsť kompromis v takomto prípade. Isté, že práve po, po Fukushime došlo k mnohým rozdielím, niekedy veľmi napätým diskusiám a preto nie je jednoduché predkladať takýto pozmievací návrh k smernici v takýchto okolnostiach. Chcem oceniť úsilie kolegyne Jordána nájsť nejaké vhodné riešenie pri často veľmi vyhranených názoroch. Veľmi si toho vážim, pretože v prípade tých kompromisov, kde sa to podarilo, to naozaj je, je, je veľmi dobre výsledné stanovisko. Čo sa týka našej politickej skupiny, môžem povedať, že pre nás je e, dôležitá maximálna podpora veľkej nezávislosti národných regulačných orgánov tak aby ich e, miera profesijného dohľadu e, bola zbavená akýchkoľvek e, možných vplyvov, aby to mohlo prebiehať čo najprofesionálnejšie. Preto tam, kde sa v texte hovorí o posilnení nezávislosti národných regulačných orgánov, naša skupina mm, toto jednoznačne podporuje. Preto v tých prvých šiestich kompromisoch e, sme neskonštatovali žiadne zásadnejšie problémy, avšak e, trošku odlišne vnímame otázku peer review. Nie sme si totiž istí, či by e, pohľadu hodnotenia komisia mala naozaj vystupovať e, ako istý e, rozhodca, aj keď to možno tak nebolo pôvodne myslené. Mm, tak toto niekedy však znie. V každom prípade pre nás je veľmi dôležité zachovať e, čo najprofesionálnejší prístup jednotlivých národných regulačných orgánov. Pre nás je toto naozaj kľúčové v tejto fáze peer review, teda by sa mali naozaj profesionálne využívať tieto stanoviska a mali by sa vymieňať skúsenosti. Preto je pre nás komunikácia v rámci NZREG naozaj kľúčová a my sme preto predložili aj ten druhý pozmeňovací návrh, ktorý hovorí konkrétne o tejto skutočnosti. Teda tieto dva kompromisné návrhy 7a a 7b budú takto predložené na hlasovanie pretože v tejto oblasti sme neboli schopní priblížiť sa väčšinovému stanovisku a nepodporíme pôvodný návrh 7b, ktorý bol takto predložený. Chcem sa ešte raz poďakovať srdečne pani spravodajkyni Romane Jordan za naozaj veľkú trpezlivosť s nami všetkými a s rôznorodými názormi pretože myslím, že diskusie, ktoré prebehli, boli pre všetkých e, zaujímavé a dôležité. A som presvedčený, že zajtra budeme schopní nájsť rozumné riešenie, ktoré potom bude schopný podporiť aj celý parlament. Toľko teda mojich niekoľko slov z pozície teňového spravodajcu. Nevidím tu ďalších teňových spravodajcov podľa ostatných skupín, preto môžeme začať s diskusiou. Najskôr dostáva slovo pani Grostet, nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, effectivement, il s'agit là d'une question qui est particulièrement importante. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je veľmi zásadná a zároveň citlivá otázka a ja by som chcela zablahoželať spravodajkyni, pretože práca, ktorú odviedla je skutočne komplexná, musela pospájať, zapracovať rozličné stanoviska, ktoré na začiatku boli dosť odlišné v zásadných veciach pri tejto revízii. Čo sa týka právneho základu, k tomu by som uviedla, že je to trvalé, každoročné každoročná tematika, ktorú sme preberali stále dokola v parlamente, odkedy som tu. Týka sa vždy aj jadrovej tematiky. A ja si myslím, že právny základ, ktorý vychádza zo zmluvy Euroatomu, treba zachovať. Myslím si, že je dosť riskantné otvárať pandorinu skrinku tejto veci, pretože potom by procedurálne postupy boli nemotorné s medzivládnymi konferenciami, jednomyselnosťou, ktorá by bola vyžadovaná pri hlasovaní. Nič také asi nechceme dosiahnuť pri revidovaní tejto smernice. Ďalšia téma. Transparentnosť. Všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme konať transparentne a ja vítam návrhy v tomto duchu, ktoré sa snažili zlepšiť transparentnosť Občania musia mať možnosť vyjadriť svoje výhrady a my musíme mať zase platformu, aby sme mohli ich ubezpečiť, že jadrová energetika je bezpečná, že sa to všetko týka aj klimatických zmien. Myslím si, že jadrová energetika pridlho trpela zlými public relations, zlým, zlým imidžom vo verejnosti a takisto netransparentnosťou, takže myslím si, že napredovanie v oblasti transparentnosti je veľmi žiaduce. A ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, je to, ako národné orgány a Európska komisia riešia rozličné právomoci. A pán predsedajúci, ja s vami súhlasím, že lekcia, ktorú by sme sa mali e, poučiť s Fukushimy, je, že by regulátor nemal mať nadmerné právomoci nad operátorom, prevádzkovateľom v oblasti bezpečnosti jadrovej energii, preto podporujem tie pozmeňujúce návrhy, ktoré chcú e, posilniť nezávislosť národných orgánov pre dohľad v tejto veci. Je možné dať národným orgánom pre dohľad právnickú podporu, finančnú podporu takú, aby mohli sami príjmať rozhodnutia, ktoré sú potrebné. A práve preto trošku vzbudzuje obavy u mňa e, celý rad pozmenujúcich návrhov, vrátane 7ačka, kompromisného návrhu 7a, pretože tento e, robí bezzubým to pôvodné znenie, ktoré podporovalo právomoci národných orgánov voči Európskej komisii a v marci 2013, ak sa dobre spomínam, sme hlasovali o uznesení týkajúci, týkajúcom sa jadrovej bezpečnosti. Tam bola istá inventúra jadrových elektrární v EÚ a hovorili sme aj o orgánoch, ktoré regulujú mm, jadrovú bezpečnosť. A čo ma tak dosť e, zarazilo, že bol najvyšší čas, aby sme harmonizovali prístup k jadru na únijnej eh, úrovni, európskej úrovni. Tým sa posunú smerom nahor niektoré štandardy a môžu sa vytvoriť platformy na to, aby si odborníci vymieniali názory a toto peer review, teda vzájomné hodnotenie alebo odborné hodnotenie, bude mať svoju váhu v takomto rámci. A tí, čo regulujú, robia právne úpravy, v oblasti jadrovej energetiky, vedecké orgány, všetci títo musia byť zapojení intenzívnejšie, zaangažovaní lepšie. A to hovoria niektoré pozmenujúce návrhy. Ja dávam prednosť kompromisu 7b, ktorý zapája skupinu európskych orgánov, ktoré sa venujú úprave jadrovej bezpečnosti a dávajú tejto skupine e, miesto Národné orgány pre dohľad nad bezpečnosťou jadrových zariadení musia byť centrom tejto legislatívy a tie pozmejúce návrhy, ktoré sa snažia e, posilniť rozsah právomoci v rámci peer review, teda hodnotenia príslušnými odborníkmi na jadrovú energiu, si myslím, že treba zabezpečiť v 28 členských štátoch Európskej únie takúto ambíciu, to, že budú na seba hodnotenia monitorovania nadvezovať, že sa z nich niečo aj vyvodí a že budú národné orgány pre dohľad nad bezpečnosťou jadrových zariadení nezávislé. Takto by som ja podporila e, túto smernicu. Ďakujem. Prihlásil sa Vidal Kvadras do diskusie. Sí, Ďakujem, pán predseda. Ja sa pripájam k tým gratuláciám smerom k spravodajkyni, ktorá ako vždy odvedla skvelú prácu a tentokrát ešte má taký sa slúžila ešte dodatočne naviac, pretože musela pracovať rýchlo a už sa nám blíži ku koncu naše parlamentné obdobie. No a práca, ktorú odvádzame v týchto posledných mesiacoch, nesmie prísť na vnívoč. Preto sa musíme ponáhľať. Napríklad dnes diskutujeme o pozmenujúcich návrhoch a hlasovať sa má zajtra. Dobre, ale je samozrejme toto nevyhnutné, takýto postup, pokiaľ chceme ukončiť prácu, ktorú nechceme nechať vysieť vo vzduchu. Ja by som chcel vyjadriť podporu pozmenujúcim návrhom, ktoré uznávajú úlohu, ktorú budú hrať národné regulačné orgány, pretože práve tie priamo technicky poznajú sektor vo svojej konkrétnej krajine. A ich e, práca je potrebná, aby sme sa mohli zlepšovať v tejto kľúčovej oblasti. Predovšetkým je absolútne nutné a zásadné, aby tieto regulačné orgány boli nezávislé, a aby úroveň ich skúseností a vedomostí bola vysoká. Hovorím to, pretože v niektorých členských štátoch sú tam tí ľudia menovaní skôr z politického hľadiska. Musia splňať politické kritéria a nie profesnú kvalifikáciu a nemusia byť ani dobrí vedci alebo technici a to je obrovská škoda, pretože regulačný orgán musí byť tvorený veľmi kvalifikovanými osobami od toho človeka, ktorý začne úplne dole a dostaneš sa až hore do toho regulačného orgánu. Všetci tam musia byť kvalifikovaní, musia poznať dopodrobná túto oblasť. A toto som chcel zdôrazniť a toto sme aj zdôraznili v našom pozmenujúcom návrhu. Bohužiaľ, existujú členské štáty, kde vlády a parlamenty úplne frivolne sa k tomu pristupujú a menujú tam ľudí na základe partajných politických kritérií. To je obrovská škoda. Problémom jadrovej energie bol vždy názor verejnosti. A potrebujeme posilniť európsku štruktúru, ten európsky dážnik. Všetko toto je dobré, pretože to podporuje dôveru verejnosti, umožňuje to lepší rozvoj tohto sektoru a zamedzuje to konať demagógom a populistom. Taktiež je pravda, že v rámci Euratomu zmluvy je jasné, že Máme určitý energetický mix v prípade každej krajine, kde e, jadrová energia je strategickou časťou. Takže toto je treba dodržiavať. Preto si myslím, že všetko už je pripravené, aby sme zajtra dospeli k dobrému výsledku a pani Jordán už sa mohla konečne slobodne nadýchnuť pretože jej práca prispela k tomu, že tá naša práca bola tak kvalitná, ako sme dúfali. Ďakujem. A teraz sa prihlásila pani Dan Hybner. Ďakujem bardzo. Vypadek v Fukushimie uzmyslovil nám, že najvážnejšie... Ďakujem pekne. Nehoda vo Fukushime nás primela k tomu, aby sme si uvedomili, že bezpečnosť musí byť naozaj prioritou v Európe a preto predkladáme iniciatívu upraviť túto smernicu a preto naša kolegyňa vypracovala túto správu. Musíme uznať, že tie najvýznamnejšie body boli zahrnuté do správy. Chceli sme monitorovanie, ktoré by umožnilo rozsiahle previerky celých prevádzok jadrových elektrární. Taktiež e, sme žiadali o to, aby prebiehali pravidelné kontroly, ktoré budú sledovať e, riadne fungovanie všetkých zložiek jadrových elektrární. Tiež sme sa vyjadrili, že dúfame, že monitorovacie agentúry v členských štátoch budú môcť vykonávať e, svoje úlohy a že nebudú v tejto oblasti žiadne ťažkosti. Zdá sa, že však prijímame pozmeňovacie návrhy, ktoré nie sú veľmi zmysluplné, vlastne podkopávame činnosť týchto orgánov. Tie predsa už pôsobia natoľko kompetentne, že by sme nemali zasahovať do ich e, činnosti. Mali by sme im prenechať e, možnosť plniť si svoje úlohy. Nemali by sme nejako spochybňovať ich dôveryhodnosť ani kompetentnosť. To, čo povedala Françoise, je veľmi dôležité a síce, že v budúcnosti budeme potrebovať eh, harmonizované kritériá, ktoré stanovia minimálne bezpečnostné hodnoty jadrových elektrární. Dúfam, že sa nám podarí odhlasovať také ustanovenia, ktoré toto umožnia. Domnievam sa, že je tiež najvyšší čas na to, aby naše vnímanie energetického mixu obsahovalo aj jadrú energiu. Nemôžeme tvrdiť, že je mm, to nepriateľné. Musíme vysvetliť našim občanom, bezpečnostné parametre a musíme vysvetliť, eh, v akej oblasti to bude bezpečné. Bude to bezpečné z hľadiska technických eh, aspektov, ale taktiež nám to poskytne dostatočnú istotu dodávok energie. Ďakujeme pekne. Eh, ďalej sa prihlásil pán kolega Březina. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja sa chcem pripojiť k tým, ktorí ďakujú našej kolegyni za prácu, ktorú odviedla. Je to mimoriadne zložité, pretože v otázke využívania jadrovej energie nie sme rozdelení politicky, možno s výnimkou strany zelených, sme však rozdelení na krajiny, ktoré využívajú jadrovú energiu na výrobu elektrickej energie a na krajiny, ktoré sú proti. Ja som za všetky opatrenia, ktoré vedú k zvýšeniu nezávislosti a sily regulačných orgánov, som za to, aby sa zvýšila miera transparentnosti a možno aj za niečo, čo by sme mohli nazvať absolútnou transparentnosťou, avšak tam, kde už eh, naozaj hovorím o úlohe komisie a o tom, že by komisia mohla potenciálne ovplyvňovať činnosť regulačných orgánov, tam som proti a preto podporujem kompromisný pozmeňovací návrh 7b. Domnívam sa, že kolegyňa odvedla naozaj vynikajúcu prácu a kompromis je vynikajúci aj preto, že na jednej strane ja ako zastánca jadrovej energie sa mi na ňom niektoré veci nepáčia. Na druhej strane však počúvame, že nie je dostatočne ambiciozný, teda zrejme výsledok bude dobrý. Dúfajme, že zajtra Európa bude bohatšia o jeden ďalší zmysluplný dokument. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. Uh, predovšetkým by som sa tiež chcel pridať k tým, ktorí oceňujú prácu pani Jordan ako spravodajkne, ktorá v podstate je veľmi dôležitá táto práca a veľmi, veľmi proste aj zodpovedná. Uh, som toho názoru, e, že, že by sme mali povedzme, zachovať právny základ Euroatomu, pretože myslím si, že tu je, tu je to jadro, ktoré, na ktorom by sa mala stavať aj naša legislatíva. A som tiež presvedčený o tom, že e, pozícia národných regulátorov mala byť čo najnezávislejšia. E, som presvedčený o tom, že e, pokiaľ budú fungovať dobre medzinárodné pravidlá a národní regulátori budú mať dostatočné kompetencie, budú to odborné inštitúcie, ktoré budú fungovať bez politického zasahovania, ten medzičlánok Európskej komisie bude viac menej nadbytočný. Takže tá štruktúra by sa mala prakticky odvíjať od medzinárodných pravidiel, ktoré by mali byť aplikované eh, rovnako na území Európskej únie ako kdekoľvek po celom svete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A... Ďakujem. Tým sme vyčerpali celý zoznam poslankyň a poslancov vo výbore, ktorí sa chceli prihlásiť do diskusie a teraz by som poprosil o komentár zástupcu Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre energetiku, pána Garibu. Je tu prítomný? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dobré popoludní, ctené poslankyne, ctení poslanci. Z toho, čo sme dnes počuli, je jasné, že táto tematika si získala podporu zo všetkých možných strán, politických strán tejto snemovne. Myslím, že to treba naozaj odobriť pozitívne. Skutočne chcem pochváliť prácu spravodajky, ktorá bola schopná zmieriť odlišné pôvodné stanoviska a zredukovala uh, počet pozmeňujúcich návrhov z 215 na 7 alebo 8, podľa toho, ako to spočítame v konečnom dôsledku. A dovolte mi počiarknúť, že načasovanie tohto rozhodnutia, ktoré budete prijímať, je naozaj závažné, dôležité. Niektorí z predrečníkov už zdôraznili, že táto právna norma je súčasťou reakcie EÚ na udalosti vo Fukushime a preto je zásadné, aby tento parlament, podobne ako budúci parlament, pripravil svoje stanovisko k tejto téme a aby táto tematika bola završená, e, čím skôr je to prakticky možné. Takže je to úspech zo strany spravodajkyne, aj e, úzka spolupráca s tieňovými spravodajcami bola maximálne konštruktívna. Dovolte mi povedať čo si k pozmenujúcim návrhom. Prečítali sme si letmo všetkých 7 alebo 8 a e, komisia buď plne alebo z časti podporuje všetky pozmenujúce návrhy, ktoré boli takto predložené. Asi vás to neprekvapí, že voľba medzi 7a a 7b pre Európsku komisiu bude trošku viac dávame prednosť, a k tomu tak môžem povedať 7Ačku. A ďalšia diskusia následná, ktorú som si tu vypočul, a ja sa často zúčastňujem v zasadnutí tohto výboru, sa týka právneho základu. Zdôrazňujem, že chápeme postoj parlamentu k právnemu základu vychádzajúceho zo zmluvy Euratom, ale to je vo všeobecnosti. Konkrétne v tomto prípade dovolte mi počiarknúť dve veci. V roku 2002 Európsky súdny dvor prijal právnu, právny základ článok 32 zmluvy o Euratome a existujú tu už pozmeňujúce návrhy k existujúcej smernici, ktoré už stoja na konkrétnych článkoch zmluvy Euratom, čiže je z týchto dvoch dôvodov jasné, že Európska komisia by rada videla konzistentnosť v tejto veci. Na druhej strane neviem, či spravodajkynia je pripravená na analýzu každého jedného pozmejúceho návrhu teraz v tejto chvíli. Zdôraznil by sa možno len ten fakt, že sme veľmi radi, že kľúčová koncepcia revízie tejto smernice, najmä čo sa týka regulátorov, je transparentnosť, je zvýšenie úrovne bezpečnosti jadrových zariadení a s týmto komisia plne súhlasí s parlamentom v týchto veciach. Ďakujem. Ďakujem a... Ďakujem vám. A teraz záverečné zhrnutie. Kolegyňa Jordan ako spravodajkyňa, nech sa páči. Thank you. I have my... Ďakujem. Máme tu tlmočenie zo Sloven, slovinčiny, tak budem pokračovať e, po slovinsky. Neuvedomovala som si predtým, že to je tak. Veľmi pekne ďakujem za túto rozpravu. Ďakujem každému. A začnem právnym základom, otázkou právneho základu. Naozaj si želám, aby právny základ nespôsobil to, že by sa táto tematika presunula až na budúci parlament. Fukushima sa udiala na začiatku nášho mandátu a myslím si, že sme to my, ktorí by mali rozhodnúť o tejto veci. Teraz to dlžíme našim občanom. Otvárajúc otázku právneho základu teraz, ak, ak by sme to otvárali, tak by sme sa dostali do slepej uličky, zdržiavali by sme e, prijatie revízie starej smernice. Preca, veď preca nerobíme novú smernicu, iba revidujeme starú, ktorá je založená, ktorá vychádza z zmluvy Euratom. Som rada, že ste boli viac menej jednomyselní pri otázke transparentnosti. A som rada aj tomu, že bezpečnosť je nadovšetko pre všetkých, ktorí prispeli do diskusie. Najprv treba zabezpečiť, aby boli veci okolo jadra bezpečné, potom musíme zabezpečiť finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby tieto bezpečnostné mechanizmy dobre fungovali. Hovorili ste o nezávislosti národných orgánov pre dohľad, eh, regulačných orgánov. Kompromis 7a je podľa mňa práve tým, čo umožňuje nezávislosť regulačným národným orgánom. Nové pozmenené znenie hovorí, že národné orgány budú mať tú nezávislosť, o ktorú žiadajú. Roz, rozdiel iba v nasledujúcom. Európska komisia má isté práva, A v minulosti podľa tohoto postupu sa jednoducho konalo a takisto pri záťažových skúškach sme použili tento postup, pri hodnoteniach e, jadrových zariadení tiež. Myslím si, že je dobrý nápad neuzatvárať, neizolovať hodnotenia bezpečnosti do jednotlivých národných štátov. Mali by sme sa rozhodnúť na základe skupinového, keď by sa NSREG E, keby zasadol, keby európsky regulátory zasadli spoločne, mali by istú platformu. Preto by sme pri otázke, či hlasovať za 7a alebo za 7b, nemali váhať. V oboch prípadoch sa smernica vylepší, ale ja som podobne ako spravodajkynia za to, aby sme podporili 7a. Opäť by som všetkým poďakovala rada e, tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným sekretariatu a ďalším kolegyňam a kolegom, ktorí sa do veci zapojili. A musím povedať, že aj komisia bola naozaj ústretová. Vždy, keď sme predložili, položili otázku, komisia promptne odpovedala. Veľmi pekne vám ďakujem za takúto spoluprácu. Ďakujem pekne všetkým za túto diskusiu. Týmto končíme našu dlhú rozpravu v rámci činnosti tieňových spravodajcov. Ešte raz ďakujem spravodajkyni za tento veľmi zaujímavý postup. Súhlasíme s tým, o čom hovoril pán Vidal Kvadras. Teraz sme pod veľkým časovým tlakom, ako sa blíži koniec nášho mandátu. Chceli sme zvládnuť aj túto agendu. Ďakujem. Ešte raz upozorňujem, že hlasovanie bude zajtra k tomuto bodu po 10. hodine. Len po hneď po tom, čo nás vyfotografujú, budeme hlasovať. Týmto môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, ktorým je výmena názorov s pánom Dominik Ristori, ktorý je nový generálny riaditeľ riaditeľstva pre energetiku Európskej komisie GRNR. Nech sa páči, pán Ristori, poďte k nám za predsednícky stôl. Yeah. Ešte jednou vítam. Takže ešte raz tu vítam pána Ristoryho. Vítam ho na zostane nášho výboru. Vážime si veľmi, že ste medzi nás prišli na výmenu názorov z celého spektra energetiky. Pretože energetika, tak ako všetci vieme, čo tu sedíme, je zásadným bodom diskusí do budúcnosti. Je to zásadná diskusia o konkurencieschopnosti Európy. Ako sme videli u predchádzajúceho bodu, nie je to jednoduchá záležitosť, pretože každá členská krajina pristupuje ku každému k svojmu energetickému mixu vlastným spôsobom, čerpá z historických skúseností a preto činnosť pána generálneho rejiteľa nebude úplne jednoduchá. Držme mu palce. Vážime si, že medzi nás prišiel, všetci sme radi, že sa s ním môžeme dnes porozprávať. A odozdávam slovo pánu Ristorimu na, na úvod a kolegovia iste budú mať mnohé otázky. Merci, monsieur le président. Ďakujem. Takže, dámy a páni, ďakujem za vaše pozvanie, ktoré skutočne ktorá súvisí s veľmi aktuálnou témou. Energe- energia sa vracia do centra politického diania a politické pozornosti aj v Európe, ale aj v medzinárodnom meradle. A v priebehu môjho príspevku by som chcel hovoriť o dvoch veciach. Poprvé, to, čo sa mení a to, čo sa rýchlo zmenilo v medzinárodnom a globálnom kontexte. Európa sa musí prispôsobiť novým trendom a integrovať ich. Taktiež by som rád hovoril o európskej energetickej politike, ktorá sa musí zakladať na vyrovnanosti medzi udržateľnosťou a konkurencieschopnosťou. V prvom rade budem hovoriť o tom, čo sa zmenilo na medzinárodnej úrovni. Diverzifikácia zdrojov, pokrok v oblasti obnoviteľných zdrojov nielen v Európe, ale aj na latinskoamerickom kontinente, v Ázii. A potom tu máme, taktiež nové zdroje v USA. Všetko toto má vpl- významný vplyv na konkurencieschopnosť a aj na ceny energie. Ďalej tu máme silný tlak zo strany dopytu a toto v podstate spôsobilo trojitý efekt. Máme tu demografiu, ktorá tam sa to taktiež prudko vyvíja v oblasti demografie. V polovici 19. storočia sme mali na svete len miliard obyvateľov, potom v roku 2000 to bolo 6 miliard a teraz je, to 2000, teraz je to 7 miliard a čoskoro to bude 8 miliard. Takže skutočne sa tá populácia rastie a čoraz viac ľudí žije v mestách. Využívajú stále väčšiu, po väčšej mere energiu a taktiež sa vytvára nová stredná vrstva, ktorá je veľmi početná, predovšetkým v niektorých častiach sveta. A za budúcich 20 rokov budú, bude oveľa viac občanov, ktorí budú náležať k tejto strednej vrstve, predovšetkým v Ázii, v Číne, v Indii, ale aj v Latinskej Amerike a v Afrike. Takže sa dá očakávať, že toto bude mať prudký dopad aj na ceny energie. Ceny budú čoraz vyššie a Taktiež na geopolitickej úrovni je tu čoraz väčšia súťaž medzi rôznymi veľmocami, aby mali prístup k energetickým zdrojom. A toto všetko v rámci čoraz väčšej globalizácie trhov. My sme dlho žili v takej situácii, že bol jeden jednotný globálny trh s ropou, ale teraz máme Eh, energetický boom aj v iných oblastiach. Máme nekonvenčné zdroje, zemný plyn, bridlicový plyn, taktiež skvapalnený zemný plyn. A my v Európe máme len málo vlastných zdrojov. A Potrebujeme podporovať udržateľnosť, energetickú bezpečnosť, našu konkurencieschopnosť a predovšetkým musíme dekarbonizovať postupne a vyvážene. To je ale zlá správa. V Európe 50 našej elektrickej energie v roku 2014, bez toho, aby sa pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov, takže neprodukujeme CO2. Potom tu máme jadrovú, jadrové zdroje. Takže tieto dva typy zdrojov tvoria 50 všetkej výroby elektrické energie a tým pádom sme prví na svete v tejto oblasti. Takže chcem poďakovať za kolegom za prácu, ktorú doteraz odviedli v tejto oblasti. Som veľmi rád taktiež, že Európsky parlament sleduje našu líniu a taktiež mnohé členské štáty podporujú naše ciele v tejto oblasti. Aj keď naďalej sú tu ešte určité otázniky, napríklad v prípade Polska a iných krajín východnej Európy. Sú tu otázniky, ktoré súvisia so socioekonomickými otázkami. Chceme pracovať e, s nízkouhlíkovou energiou, pretože dobre, uhlík bude naďalej existovať. Potrebujem 80 produkcie energie v Polsku, 40 v Nemecku, ďalej tu máme e, vynárajúce sa ekonomiky, rozvíjajúce sa ekonomiky. Taktiež potrebujeme rozvíjať obnoviteľné zdroje, musíme sa ale sústredovať aj na rozvoj trhu. Máme tu európsky cieľ, ktorý hovorí o menej než 20 ale zároveň musíme podporovať trh Musíme zároveň postupne rušiť dotácie, tak aby sa udržali len praktiky, ktoré sú, e, ktoré sú, ktoré sa, sú schopné sa sami udržať. Máme málo vlastných zdrojov a nie je dobré vsadiť všetko, staviť všetko na jednu kartu. Je treba diverzifikovať. Najprv musíme prehlbiť jednotný trh. Musíme vytvoriť unifikovanú sieť. A niektoré členské štáty sú úplne závislé, alebo takmer závislé od infraštruktúry tretich krajín. Napríklad e, pobaltské krajiny sú závislé na e, Rusku v tejto oblasti. Takže Ďalej tu máme podobnú situáciu na Iberskom polostrove. A musíme podporovať taktiež infraštruktúru vedúcu medzi Španielskom a Francúzskom cez Pireneje a taktiež sa potrebujeme e, vo väčšej miere zameriavať na regióny. Musíme vytvoriť infraštruktúru, siete. To už robíme, podporujeme ich, ale toto sa nám nepodarí za deň, za mesiac, ani za rok. Bude to trvať oveľa dlhšie. Je treba stavať tam, kde už existujú určité prepojenie. Je treba podporovať zosilnenú spoluprácu medzi orgánmi, medzi regulačnými orgánmi. A Taktiež a musíme sa zameriavať na infraštruktúru na severe, ale aj na juhu a na juhozápade. Musíme vyvážiť prácu regulačných orgánov, aby hovorili o svojich prioritných prvkoch a projektoch. Môžeme lepš- pomôcť lepšie zaintegrovať obnoviteľné zdroje energie, Všetko toto musí ale prebiehať predovšetkým na regionálnej úrovni. Ďalej, čo sa týka politiky dopytu a predovšetkým účinnosť užívania energie. My máme najrozvinutejší reťazec využívania energetiky a musíme to v plnej miere využívať. Aj tu to však nie je čierno-biele, ako by sa mohlo zdať Mm, čo sa týka pokroku, ktorý sme dosiahli, to je naozaj vynikajúce. A čo sa týka taktiež kontaktov medzi našimi podnikmi, máme lepšie výsledky v tomto smere ako naši konkurenti v USA, ale ešte stále sme veľmi ďaleko od naozaj využitia plného potenciálu tohto našho sektora v oblasti stavebníctva. Mm, tam sa využíva 40 celkovej energie a tu máme dve priority. Jednak eh, izolácia existujúcich budov a taktiež vykurovanie. Ďalej, po druhé, doprava. Tu máme dve hlavné priority. Jednak zlepšenie využívanie spadovacích motorov, aby sme znižovali spotrebu energie a emisie CO2 a taktiež eh, využívať niečo najmodernejších materiálov v stavebníctve. Domnievam sa, že z technického hľadiska môžeme prejsť eh, z 6 litrových motorov na 3 eh, alebo 3 alebo 4 litrové motory, ktoré už sú k dispozícii. A taktiež eh, môžeme uprednostňovať elektrické vozidlo, najmä v mestách. Ďalej, čo sa týka ako dizajnu, ako značiek, tu naozaj dokážeme produkovať mm, také zariadenia, ktoré naozaj budú špičkové z technologického hľadiska. Musíme taktiež pripisovať väčší význam nákladom a cenám. Máme k tejto mm, v súvislosti veľmi podrobnú analýzu k dispozícii a sú naozaj obrovské rozdiely medzi veľkoobchodnou cenou a obchodnou cenou. Všetci spoločne, Európska komisia, inštitúcie Európskej únie, teda parlament, rada aj členské štáty, e, sa musia ponaučiť e, z týchto skutočností. A taktiež musíme využívať e, efektívnejšie výsledky výskumu v oblasti nových technológií. Veľmi často, ba dokonca úplne bez výnimky, sektor energetiky nevyužíva tieto poznatky dostatočne. Neboli by sme dostatočne konkurenceschopní ak by sme zaostávali s našimi patentmi a s využívaním najpokrokovejších technológií. Uvediem príklad. Sledoval som situáciu patentov, ďalej čo sa týka inteligentných meračov v domácnostiach. Tu sme už v istom zmysle vyspeli. Dostávame sa do štádia, keď dokážeme zjednodušiť masívnu distribúciu a tým umožniť spotrebiteľovi naozaj využívať veci čo najefektívnejšie. Trošku však zaostávame eh, v patentoch, musíme sa naozaj vynasnažiť eh, napraviť tento časový sklos. No taktiež musíme plne využívať eh, všetky možnosti financovania na komunitárnej úrovni. A musím pripomenúť, že vďaka podpore parlamentu máme 6 miliárd do roku 2020 ďalej 43 pardon, miliarda zo štrukturálnych fondov, budeme mať 8 miliárd z nástroja Spájame Európu. Mali by sme využiť všetky tieto nástroje, ktoré sú k dispozícii na to, aby sme v čo najväčšej možnej miere poukazovali na otázku bezpečnosti najmä čo sa týka jadrovej energie. A veľmi ma teší, že Európsky parlament podporuje naše úsilie v tomto smere, pretože Európa musí naďalej byť v tomto smere hnacou silou. Jadrová energetika neznamená lacnú energiu, musíme mať čo najšpičkovejšie bezpečnostné štandardy a to musíme dosiahnuť v úzkej spolupráci s našimi partnermi. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi generálnemu rediteľovi. Ďakujeme za veľmi mm, realistický pohľad na aktuálnu situáciu na energetiku v Európe. Myslím, že kľúčové je to, čo ste povedali na úvod, že je to náš spoločný začiatok. Je to naozaj eh, veľmi kľúčový moment. Myslím, že je to dobrým stimulom a je na začiatok našej diskusie. E, do diskusie sa prihlásilo viacero kolegov. Ako prvá dostáva slovo pani kolegyňa Grostet. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať aj generálnemu riaditeľovi. Naozaj ste popísali veľmi zaujímavo rozsiahlo európsku politickú situ- situáciu v oblasti energetiky. Keď sa pozeráme na dianie na Ukrajine a na Kryme, vidíme, aká kľúčová je energetická politika Európskej únie a mala by sa naozaj uberať tým smerom, ktorý ste popísali. Som si istá, že ďalší Európsky parlament sa vynasnaží, aby aj skutočná energetická politika išla ruka v ruke s našimi vyhláseniami, mm, pretože od toho závisí okrem iného aj naša priemyselná politika. Je to naozaj teda mimoriadne dôležité. Ďakujem pekne za to, ako ste popísali mm, tento sektor. Naozaj ste e, veľmi dobre vystihli všetky problematické oblasti. Chcela by som sa vyjadriť k téme cien. Hovorili ste o nákladoch na energiu. Je to v podstate vyššie v Európskej únii ako v iných významných mocnostiach. Vidíme, že v USA ceny výrazne klesajú vďaka využívaniu brlicového plynu. Teda tieto vysoké ceny veľmi negatívne vplyvňujú konkurencieschopnosť našich podnikov a taktiež čelíme otázke presunu výroby do lacnejších regiónov Mm, taktiež čelíme úniku uhlíka. Energetická politika je veľmi úzko prepojená s priemyselnou mm, výrobou. Musíme teda vnímať túto tému naozaj tak celostne. Súvisí to okrem iného úzko aj s politikou klímy, ale nie výlučne. Predovšetkým to však naozaj súvisí s priemyselnou politikou. Ja mm, som viackrát kritizovala komisiu za to, že často vníma energetickú politiku cez prízmu klimatických eh, zmien. Isté, že to je dôležité, ale zabúda pritom eh, trochu na priemyselnú výrobu, zachovanie výroby, priemyselnej výroby tu v Európskej únii je naozaj kľúčové a energetická politika musí byť eh, na toto nastavená. My musíme vytvoriť také ustanovenia a usmernenia do roku 2020, aby sa toto podarilo. Od decembra už beží pripomienkové konanie chcem oceniť že komisia chce podporovať financovať nízkouhlíkových druhov energie, ale na základe trhových pravidel sú už konkrétne technológie, ktoré sú pripravené na využitie a tie by sa nemali dotovať z verejných prostriedkov, kde si to vie sám obstarať trh, nemali by sme do toho vťahovať aj štátny prvok dochádza k sprísňovaniu pravidiel v tých sektoroch, eh, ktoré sú veľmi energeticky náročné, mm, napríklad eh, znižovanie tých sektorov, ktoré ktorých sa toto týka. Avšak vidíme, že mm, ceny energii budú stúpať v dôsledku týchto usmernení. Tieto reštriktívne kritéria môžu odhaliť viacero rôznych sektorov a môžu ich vystavať riziku úniku uhlíka, teda presunu výroby ja by som sa chcela opýtať, ako chcete odôvodniť takéto opatrenie vzhľadom na to, čo som práve povedala. Už boli prijaté rozhodnutia, ktoré súvisia s e, klimatickými zmenami, ale s energiou, ale musíme to poňať e, pragmaticky. Prekvapuje ma preto, že sa vytvára jednotný režim, ktorý pokrýva rôzne odvetvia bez toho, aby sme brali do úvahy rôzne technické a ekonomické možnosti, ktoré majú jednotlivé odvetvia. Napríklad pozrieme sa na oceliarstvo. To utrpelo veľmi výrazne v Európe. Musíme pritom zachovať oceliarský priemysel tu u nás v Európskej únii, pretože je tu tradične usadený, je to naozaj základom priemyselnej politiky ako prosím vás môžeme zachovať priemyselnú výrobu v Európe, ak nebudeme sami produkovať našu lacnú oceľ? Keď sa pozeráme na významné výrobné odvetvia v Európe, vidíme, do akej miery je možné znižovať emisie do roku 2050. Komisia tvrdí, že to môže byť 18%, tieto 24 tvrdia, že by sa to dalo iba o 15%, môže sa to podarí v vo väčšej miere, ale musíme mm, zabrániť umelej tvorbe cien za energiu, pretože to spôsobuje obrovské rizika pre niektoré priemyselné odvetvia. Chcem sa vás teda opýtať, ako chcete pristúpiť k tomuto prepojeniu medzi konkurenceschopnosťou niektorých odvetví, ktoré sú veľmi energeticky náročné, ale nie vlastnou vinou a potrebou skutočnej nezávislosti eh, v oblasti dodávok energie. Ďakujeme pekne, pán Rosetti. Respektíve pán Ristori odpovie hneď ešte predtým, ako zabudne to, čo chcel povedať. Ďakujem pekne, pani Grostet, za všetky vaše poznámky. Zdieľam názory pani Grostet na energetickú politiku počas budúceho obdobia Európskeho parlamentu. A to súvisí aj s priemyselnou politikou v Európe. Potrebujeme mať v Európe priemyselnú bázu. Členské štáty súhlasia s takýmto názorom. Vždy, keď som v nejakom hlavnom meste európskeho štátu, vidím, že Priemysel je vysoko na zozname priorit vedúcich predstaviteľov a to tak nebolo vždy a v niektorých hlavných mestách je to čosi celkom nové. To nám dáva dôvod dúfať, že sa tieto veci napokon aj uvedú do praxe. A teraz k nákladom na energiu. Veľmi jasne vidíme rozdiely medzi cenami pre maloobchody a veľkoobchodnou cenou, ceny pre domácnosti a maloobchod majú v sebe rozličné komponenty, ktoré nesúvisia tak celkom len so zdrojom, z ktorého bola energia vyrobená a preto vlády musia naozaj preskúmať starostlivo, ako tieto veci vyriešiť. Otázky, ktoré sa týkajú subvencovania obnoviteľných zdrojov energie, tieto otázky by mali byť kompatibilnejšie s ďalšími súvisiacimi oblastiami, napríklad konkurencieschopnosť, rešpektovanie jurisdikcií, energetické politiky, environmentálne politiky, priemyselné politiky v Únii. Áno, počujeme to hlavné posolstvo, čo tu zaznieva, a spolupracujeme aj s generálnym riaditeľstvom pre konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž. Tam treba isté veci vysvetľovať. Lebo odborníci na hospodárskú súťaž nie sú vždy odborníci na energetiku alebo na priemysel. Každý máme svoju oblasť odbornosti a čo sa týka výnimiek zo, v sektoroch, ktoré sa týkajú veľkých nárokov na odber elektrickej energie, tak naozaj sme konzultovali a živo sme diskutovali s rozličnými generálnymi riaditeľstvami, ktoré sú v komisii zodpovedné za súvisiace tematiky, DG pre hospodárskú súťaž a ďalšie subjekty sú zapojené do tejto diskusie. Ide tu o rozhodnutie, ktoré sa čoskoro má prijať, ale takéto rozhodnutie musí vziať do úvahy všetky prvky, ktoré zazneli aj dnes vo vašich vstupoch. Encore deux mois sur la question. Grâce à l'ensemble euh, euh, des dossiers qui sont... O tejto téme hovoríme už e, dva mesiace. Naozaj sa tu vynára veľa rozličných otázok, ktoré riešime spoločne s Generálnym riaditeľstvom pre hospodárskú súťaž. Každý týždeň zasadáme, hovoríme o týchto témach, takže si myslím, že to sa deje otvoreným prístup všetkým prístupným spôsobom aj zo strany pána komisára Almuniu, aj zo strany generálnych riaditeľstiev zapojených do veci. A tak dúfam, že predmetné rozhodnutie naozaj nebude iba reštriktívnym zoznamom, ale splní tieto podmienky, splní to, čo sa od neho očakáva a zaangažuje maximum sektorov výrobu ocele, cementársky priemysel, papierníctvo, chemický priemysel. Toto sú zásad, zásadne dôležité rezorty, ktoré sa všetky musia zapojiť do rozpravy a zostať e, v Európe a tvoriť našu priemyselnú základňu, pretože len z nich môže ďalej vyplynúť rast, tvorbách nových pracovných miest a konkurencieschopnosť. Nové ciele 20 GNI, to je, čo je v súčasnosti dané, aj keď už sme oveľa prišli, pretože pred 20 rokmi v niektorých krajinách mali už 30 alebo 35 ale klesli na 14%. To znamená, že sa prišlo o 20%. Prišli sme o 20% a to potrebuje holistickú politiku, ktorá zahrňa všetky zložky. Budeme posudzovaní podľa výsledkov, ktoré dosiahneme a myslím si, že teraz máme v seba trochu viac dôveru, dôvery, ako tomu bolo predtým. Nech sa páči, teraz má slovo pán Antonio Correa de Campos. Ďakujem za slovo, pán predseda milý generál riaditeľ, milý priateľ, ďakujem za to, čo ste nám tu teraz porozprávali. Áno, my, ja vám želám, aby ste využili svoj mandát. Som si istý, že ho využijete, keďže poznám vašu činnosť doteraz. Máte skutočne veľa skúseností a som si istý, že budete sa zameriavať aktívne na tie najdôležitejšie otázky. Pre nás, čo je najdôležitejšie, je práve cena energie, ako už som povedal, predovšetkým tá cena, ktorú platia priemyselné podniky. Vyzerá to momentálne tak, že v každej krajine sú rôzne opatrenia na podporu národného priemyslu, ale Náš priemysel nie je konkurenceschopný, keď sa porovnáme napríklad so Spojenými štátmi alebo Čínou a porovnáme príslušné ceny. Máme tu s cenami problém. Pre spotrebiteľa, pre podniky, vo veľkom obchode i v malom obchode a taktiež je tu problém v súvislosti s inteligentnými sieťami pre spotrebiteľov. Máme určitú nádej, že tieto inteligentné siete budú naplno využívané spotrebiteľmi, ale bohužiaľ zatiaľ to tak nevyzerá a začínajú mnohé problémy. Sú to obrovské problémy. Mne sa páči ten regionálny prístup, to lepšie prepojenie, s tým v tom s vami súhlasíme. A taktiež čo sa týka rady v Barcelone o in, na tému infraštruktúr, e, zistila, tak tá zistila, že ten náš 10-percentný cieľ nikdy nebol splnený. A teraz vo viacerých krajinách už sa pojavuje taký názor, že sú veľmi nespokojné. Aj u nás v Portugalsku chceme zaviesť e, nový záväzný povinný cieľ. My sme diskutovali o cieli 30 pre tie prepojenia, pre tie prepojenia a pán rediteľ. Chcel by som si od vás vypočuť, ako reaguje komisia na tieto návrhy. Ja. Máme tu teda ten oficiálny návrh komisie 40 na energetická účinnosť A taktiež tam tu máme ten veľmi vágný cieľ 27 v každej členskej krajine. A dokonca je tá 40 na účinnosť, čo sa, čo sa stalo? 40 je to e, cieľ, ktorý je oveľa vyšší, než bol napríklad z roku 1990, od ktorého vlastne sa to začalo počítať. Môže to vyzerať na prvý pohľad stižiadostivé, ale nie je to vôbec až také stižiadostivé. Preto by sme, pán riaditeľ, boli radi, aby ste hovorili o horizonte 2020 5,3 pre, prepojenia. Ďalej tam máme otázku regionálnych fondov. Sú to všetko ciele, ktoré sú veľmi vágne a nepresné, takže prosím, povedzte nášmu výboru, aké je stanovisko komisie a vášho generálneho riaditeľstva v otázke cieľov Napríklad dáme 30 pre tie prepojenia. Tam máme obrovské problémy. Pokiaľ ich nevyriešime, tak nikdy dosiahneme jednotný energetický trh v Európe. Ani na regionálnej úrovni. Myslím, ďakujem. Ďakujem, takže ešte sa ďalší kolegovia opýtajú traja kolegovia a potom pán generál riaditeľ sa k tomu vyjadrí. Teraz pán Prody. Innanzitutto le mie congratulazioni per la sua nuova responsabilità. Ďakujem a gratulujem pán riaditeľ k vášmu vymenovaniu generálnym riaditeľom v oblasti energetiky. To je skutočne dôležité v súčasnosti. A ja by som k tomu chcel vidieť určitý prístup, ktorý rieši aj tie pridružené problémy, tak aby sme sa uistili, že spolu s energiou môžeme zaručiť pokrok aj v iných sektoroch. Napríklad biomasa polnohospodárstvo, taktiež odpad. Biomasa, tá, tu, môžeme, tam, tu môžeme pestovať aj na kontaminovanej pôde. Myslím si, že toto taktiež hrá dôležitú úlohu. Pokiaľ sa k tomu postavíme správne. Takže môžeme vytvár, produkovať vodík. Ako viete, každá tona biomasy môže vytvoriť tisíce metrov štvorcových alebo kubických e, plynu. Takže môžeme v podstate sa e, vyhnúť spalovaniu, ktoré vedie potom zase k e, znečisťovaniu ovzdušia. Takže môžeme prepojiť výrobu energie s bojom proti klimatickým zmenám. Znamená to, že musíme pracovať veľmi pozorne a detailne, chrániť zdroje a toto môžeme robiť len pokiaľ budeme riešiť aj energetické otázky. Takže mali by sme sa pokúsiť vyhnúť čo to najväčšej miery spalovaniu. Ďalším príkladom systemického efektu je to, čo sme svedkami v prípade výroby energie na otvorenom mori. Tam existuje možnosť absorbovať veľké množstvo energie, ktorú produkujú hurikány. Až tretinu. A myslím si, že toto by mohlo byť viac využívané. Napríklad v tých ťažkých situáciách, keď e, zúria hurikány. Takže možno na tom by sme mali taktiež pracovať v súvislosti s veternými farmami alebo produkciou energii na otvorenom mori. Takže myslím si, že toto, takýto systemický prístup by nám mohol určite pomôcť. A mohol by pomôcť Európe stať sa nezávislejšou. Zároveň by sme pomáhali aj ostatným sektorom. Chcem ešte povedať jednu vec, ktorá už bola zdôraznená pri viacerých príležitostiach. A to je potreba vysokonapäťových elektrických sietí. Toto je skutočne kľúčový krok, pokiaľ chceme naplno využívať obnoviteľné zdroje energie. Taktiež uhly to nie je obnoviteľný zdroj, ale myslím si, že by sme sa k tomu taktiež mohli takto postaviť, pretože je treba sa vyhnúť spalovaniu uhlia. Takže všetko toto sú veľmi dôležité body, pokiaľ chceme splniť naše energetické potreby a zároveň zaručiť, že e, urobíme niečo pre životné prostredie. Ďakujem. Ďalej pán Vidal Kvadras. Ja, ďakujem, ja vám chcem pogratulovať. Pán Ristori, za to, že ste boli menovaní generálnym riaditeľom. Myslím si, že Vaše skúsenosti vás automaticky privedli na tento post. Momentálne ste tam, kam patríte. A určite ste si vedomi toho, že my vkladáme veľké nádeje do tejto oblasti a sme si istí, že splníte naše nádeje a očakávania. A v priebehu vášho úvodu sme si vypočuli, ako sa pozrite na energetickú politiku, poskytli ste nám taký nášer situácie, za krátku dobu ste zhrnuli to najdôležitejšie. Hovorili ste o konkurencieschopnosti a taktiež o tom, že musíme dosiahnuť rovnováhu a zlúčiť otázku konkurencieschopnosti s otázkou udržateľnosti. Taktiež ste hovorili o tom, že čo najrychlejšie musíme odstrániť štátne dotácie do technológií, ktoré sú hotové a k dispozícii. Taktiež ste zôraznili, že ceny, ktoré platíme za energiu v Európe, nie sú rozhodne konkurencieschopné. Je to pravda, a na tento problémy treba reagovať. Taktiež ste pripomenuli, že je treba diverzifikovať energetický mix, dosiahnuť rovnováhu bez toho, aby sme poskytovali, postupovali dogmaticky. Nesmieme uprednostňovať žiadny zdroj energie pred nejakým iným. To všetko je samozrejme dobré. A Toto sú slova, ktoré sa dobre počúvajú, avšak ja mám k tomuto dve otázky. Poprvé, v súvislosti s energetickou účinnosťou, obnoviteľnými zdrojmi a cieľmi. Mňa by zaujímalo, prečo stále trváme na ustanovení záväzných cieľov pre oblasť obnoviteľných zdrojov, ale čo týka účinnosti, tam máme len indikatívne ciele. Ja myslím, že to je taká, taký koncept, ktorý ste zdedili po vašich predchodcoch, ale myslím si, že by sme mali zakročiť. Mali by sme povedať, že energetická účinnosť musí byť na rovnakej úrovni zo strategického hľadiska ako obnoviteľné zdroje energie. Takže to je moja otázka číslo jedna. A druhá otázka sa týka zdrojov a financovania. Všetko to, čo ste povedali, je pravda. Súhlasím s prepojeniami, s novými technológiami, aj s tým, že musíme zlepšiť normy, elektromobilitu, technológie, spracovajúce uhlie. Hovorili ste taktiež o vodíku. No a v budúcich rokoch my budeme musieť obnoviť zariadenia, kde vyrábame energiu, to ste tiež povedali, a bude si to vyžadovať obrovské prostriedky z európskeho rozpočtu, hovoríme tu stovka miliard eur. No a mňa by zaujímalo, ako budeme riešiť tento problém a odkiaľ zaistíme teda prístup prísun financií. A investícií. Ako to urobíme? tak aby sme mohli riešiť všetky problémy, o ktorých ste hovorili vo vašom príspevku. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pani Carvajo. Thank you very much, President. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vítame pána Ristoriho, pána, pána generálneho riediteľa a ďakujeme mu k vymenovaniu. Blahoželáme mu k vymenovaniu. Rada, rada by som sa spýtala na to, ako vyzerá vykonávanie programu Horizon 2020 v oblasti energetiky? V parlamente sme nastavili zvýšené ambície, aj zvýšený rozpočet pre energetiku. Toto bolo jednomyselné rozhodnutie, reakcia na spoločenské výzvy. Zvláštny dôraz sme kládli na to, aby sa trhy prispôsobili týmto výzvam, aby vznikali inteligentné energetické siete v Európe, zaintegrované do programu Horizont 2020, aby vznikla následnosť aktivít, prepojenosť aktivít. A takisto sme zdôraznili význam priemyslu pre energetiku. Niektoré technológie sú už zrelé. A teraz potrebujeme ich demonstrovať, tieto priemyselné riešenia technologické, demonstrovať, že fungujú dobre v súvislosti s energetikou. Rozvoj a inovácia v sektore energetiky je zásadný, aby sme boli konkurencieschopní, aby sme mali zabezpečené energetické dodávky a aby sme mohli e, trvale udržateľne rozvíjať tieto aktivity v našom životnom prostredí, aby sme mohli mať čistejšie ekologické technológie, aby sme mali nízkouhlíkovú spoločnosť a neohrozovali ani hospodárstvo, ani ekológiu v Európe, životné prostredie v Európe. Takže sa chcem spýtať, ako je toto realizované, ako spolupracujete s inými generálnymi riaditeľstvami v vykonávaní programu Horizon 2020. Máte plány, ktoré sa adaptujú, vyvíjajú v tejto súvislosti? Ďakujeme. Ďalej sa pán Marčinkievič prihlásil o slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovolte mi zablahoželať vám k vymenovaniu, pán generálny riaditeľ. Ja som z Polska, z východnej Európy. A musím povedať, že sa, táto, že sa začal tento, toto parlamentné obdobie sa začalo dobre, bola tu správa, vydala Kvadrasa. Bola tam kríza na Ukrajine, kedy Rusko priškrtilo tok ropy a východná Európa to dosť pocítila, túto vtedajšiu ropnú krízu. Následne na to sme koncipovali, skoncipovali nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti a podporili ho všetky politické skupiny. A teraz máme rok 2014 a znova sa naše pohľady upierajú na Ukrajinu. Pretože máme problémy v rámci energetickej komunity, Európa je diverzifikovaná nielen čo sa týka jednotlivých krajín, ale aj regionálne. Juh je iný ako sever, východ ako západ. Každý z týchto regiónov, z týchto oblastí má inú um, rozpracovanosť priemyslu, energetiky, rozličné zariadenia energetické, ktoré sú jednoducho prítomné na území mnohé desaťročia, ktoré boli vybudované pred viacerými desaťročiami. A to, ako sa na veci podielajú klimatické zmeny, to bolo dosť eh, nešťastné a súhlasím v tomto s pánom Gro- pani Grostet, keď povedala, že, že sa príliš kladie dôraz na e, klimatické zmeny, keď sa rieši niečo z hľadiska generálneho riaditeľstva pre energetiku. Potrebujeme e, silnú ruku z vašej strany. Vaše DG musí vládnuť silnou rukou. Komisia sa ku klimatickým zmenám zatiaľ nevyjadrila. A zelené klimatické ciele nemajú ako keby žiaden, žiadnu súvislosť s energetickými požiadavkami. Ľudia hovoria o priemyselných odvotviach, ktoré sú náročné na odber elektrickej energie, ale predsa tie vytvárajú pracovné miesta, ktoré sú dôležité pre potenciál Európy. Nedávajme si ambiciózne ciele, ktoré nemôžeme splniť. Myslím si, že je jasné, že potrebujeme jednotu v otázke energií. Takže stručná, kratučká otázka, ak môžem. Je to stretnutie rady, ktoré sa udeje tento týždeň. Pán riaditeľ, Nepochybne budete hovoriť aj o týchto témach na stretnutí, zasadnutí rady. Myslíte si, že je možné prehodnotiť energetické ciele, pozrieť sa na ne z inej perspektívy, tak, aby sme možno postavili protiváhu tomu, čo chce Putin? Ďakujeme. A posledným poslednou rečničkou v tomto kole je pani Hübner. Ďakujem pekne. Musím sa priznať, že ma veľmi teší, že vy preberáte túto funkciu. Blahoželám vám k vymenovaniu do tejto funkcie. Som plná optimizmu teraz, čo sa týka energetickej politiky v Európe. Energia je naozaj alfou a pri, polského priemyslu. My nemáme energetický mix a ak sa nedokážeme oslobodiť od závislosti v dodávkach od jednej krajiny, tak sa nám nepodarí prežiť. E, inak e, toto celé naše odvetvie odíde z Európy. A nebudeme mať nič. Teda to, čo hovoríte, znie veľmi dobre. Ale skutočnosť e, nie je celkom e, taká, ako popisujete. Napríklad pokiaľ ide inovácie, nové opatrenia CCS e, nie sú dostatočne vhodne nastavené, taktiež jadrová energetika sa označuje za nepriateľnú, ďalej biomasa sa využíva menej, pretože chceme uprednostňovať skôr polnospodárskú produkciu a ďalej je tu uhlie. Teda je potrebné zakročiť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie tam, kde sú ceny e, tak vysoké. Nie sú e, až tak vysoké, pretože sú tu dotácie. Ešte stále nemáme vhodnú technológiu na uskladňovanie tejto energie. Teda pýtam sa, kam sa chceme dostať. Uviedli ste, že Patenty a inovácie zaostávajú za USA, za Čínou, ale mm, tieto inovačné procesy sú veľmi zdlhavé. Ja sa pýtam, či robíme niečo preto, aby sme tento proces skrátili. Či e, naozaj e, robíme niečo, aby sme z toho urobili prioritu. Ako presne, pán riaditeľ, chcete sa postarať o to, aby tento mix e, na nič nezabudol, a ako chcete zabrániť tomu, aby priemyselné odvetvia odchádzali z Európe. Diagnóza znie síce dobré, ktorú ponúkate, ale ja sa chcem opýtať, ako chcete dosiahnuť to, čo popisujete z dlhodobého hľadiska, pretože v tejto chvíli sa poskytuje podpora iba nedokonalému trhu s obnažilými zdrojmi energie, energie. Teda ako chceme, prosím, dosiahnuť riešenie, keď úplne popierame všetky ostatné možnosti. Takže to bola posledná otázka, pán riaditeľ, nech sa páči. Teraz máte priestor odpovedať na celú tú škálu veľmi zložitých otázok, ktoré tu zazneli. Nech sa páči. Merci, monsieur le président. D'abord, je remercie l'ensemble des intervenants. Ďakujem pekne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa vyjadrili. neskôr, by som mm, sa vyjadril k tomu, čo povedal pán Koreka Campos, čo sa týka cien. Mm, vzhľadom na analýzu, ktorú máme k dispozícii poprvýkrát, si myslím, že sú tu isté diagnozy. Je tu napríklad veľký rozdiel medzi obchodnou a maloobchodnou predajnou cenou. Čo sa týka tých veľkoobchodných úrovní, e, tu predpokladáme, že ceny plynu budú viac menej stabilné a čo sa týka ceny za elektrický prúd, teraz e, je to najnižšie za posledných 10 rokov. V porovnaní s americkým vývojom musíme vziať do úvahy, že sú tu prepojenia medzi aspektom energetických politik, ďalej rozpočtových opatrení. Mm, niektoré členské štáty podliehajú pokušeniu odozdávať e, tieto vývoje cien ďalej spotrebiteľom a užívateľom a vidíme, že dochádza k istému narušeniu hospodárske súťaže, ale taktiež sa výrazne zvyšujú náklady a záťaž e, často znášajú najslabší a tí, ktorí predsa sú zdrojom e, obnoviť nášho priemyselného odvetvia, teda musíme sa z tohoto ponaučiť a musíme chrániť tých, ktorých naozaj máme za úlohu chrániť. Mm, ďalej situácia je veľmi odlišná medzi členskými štátmi. Ja? pokiaľ ide o priemyselné ceny a e, ceny energii z domácnosti. Mm, tu sa podarilo presadiť viac výnimiek pre priemyselné subjekty. Iní zase presadzujú skôr ochranu domácnosti. Musíme teda zaujať konzistentnejší, celostnejší a európskejší prístup, taký, ktorý e, bude viac brať do úvahy aspekty hospodárskej súťaže. Toto musí byť našim východiskom. Ďalej, pokiaľ ide o inteligentné siete a všetko, čo súvisí so spotrebiteľmi, e, plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Napokon som to naznačila ja vo svojom úvode. Veľmi vás nepokojuje, keď vidíme trendy v Európe, čo sa týka výskumu a patentov, čo sa týka inteligentných meračov. Musíme preto prehodnotiť, ako by naši občania mohli lepšie riadiť svoju energetickú spotrebu, aby sa vysporiadali s výkyvmi cien. Nemôžeme e, sa držať vývoja ostatných medzinárodných aktérov, ako napríklad USA alebo Číny, pretože ten základný krok prináša súkromný sektor. Musíme sa snažiť o to, aby sa to prejavilo potom v praxi, tieto um, posledky výskumu. Musíme to naozaj riešiť, pretože nie je priateľné, že zaostávame v oblasti, ktorá je taká dôležitá pre našu budúcnosť. Ďalej, pokiaľ ide o zapracovanie rôznych aspektov pokroku v um, IKT a e, prepojenie tejto oblasti s politikou energie. Čo sa týka prepojení, um, tu súhlasíme s vašou analýzou situácie. A ja by som rád, keby sa e, na to dalo pozrieť trošku podrobnejšie, aby sme mali konkrétnejšie čísla, údaje o pokroku, ktorý sa už podarilo dosiahnuť, ale aj o takom, ktorý sa ešte nepodarilo dosiahnuť v tých najcitlivejších oblastiach. A potom je možné predstúpiť pre parlament a pred radu s konkrétnymi návrhmi a dosť rozsiahlými návrhmi tejto veci. Zároveň však treba povedať, že to musíme prerokovať so eh, všetkými. Ja som o tom diskutoval minulý týždeň so španielskými a francúzskými oddeleniami, eh, pričom sa očakáva veľmi významný pokrok v oblastiach, ktoré sú dosť zložité mm, také, ktoré sú finančne náročné, či už súvisia s technickými výzvami alebo s niečím iným. Musíme to teda vnímať aj trošku podrobnejšie. Na základe tohto vyhodnotenia sa potom môžeme k tomu vyjadriť podrobnejšie. Súhlasíme s vami, že dlhodobo musíme byť eh, schopní sledovať akýsi jednotný vývoj na všetkých európskych trhoch, aj keď e, sa potom bude musieť diferencovať e, tento prístup e, regionálne. Pán Prody má pravdu v tom, že hovorí o potenciáli, ktorý existuje v Európe v mnohých členských štátoch v súvislosti s biomasou. Mm, teda zvyšky spolospodárstva, čo sa týka Eh, rôznych eh, ďalej využiteľných zdrojov. Musíme eh, pozorne zvážiť tieto možnosti. Nemôžeme si predsa upierať tieto nové formy energetických zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Taktiež je pravdou, mm, keď hovoríme o offshore veterných elektrárniach a ich súboroch. Aj toto je treba zvážiť z hľadiska dlhodobého plánovania a s tým súvisí aj fotovoltaický e, druh energie. E, vieme, že to prináša výrazné zníženia cien energii a tie rozsiahlé veterné farmy na šírom mori e, sú spojené s obrovskými technickými mm, výzvami a v tejto chvíli je to finančne nákladné, ale rozhodne stojí za to E, skúmať to dlhodobo, najmä preto, pretože nám to môže pomôcť zmierniť dopady hurikánov, e, tsunami, teda mm, sú to dopady, ktoré vidíme do všetkých regiónov bez hľadu na e, zemepisné šírky. Ďalej, pokiaľ ide o ďalšie hlikové procesy, aj to je pravde, musíme znížiť e, náklady a straty našich sietí, musíme lepšie využívať nové technológie, musíme lepšie odhaliť e, možné nehody a zasiahnuť včas. Dosť ma zaráža, že niektorí prevádzkovateľe sa zdráhajú využívať nové technológie Tie nám totiž môžu pomôcť eh, berať sa správnym smerom. Pán Vidal Kvadras eh, položil eh, niekoľko otázok súvisiacich s energetickou účinnosťou. Áno, musíme sa snažiť pripisovať rovnakú mieru strategického významu energetickej účinnosti ako obnoviteľné zdroje energie. Áno, komisia sa chystá preložiť návrh po letnej prestávke v tejto súvislosti. Isté, že najskôr prehodnotíme to, čo už je k dispozícii a prvé výpočty naznačujú zhruba 17 eh, v súvislosti s cieľom do roku 2020. To musíme ďalej vyhodnotiť. Musíme prijať správne kroky správnym smerom. Čo sa týka energetickej intenzity, musíme oceniť eh, kroky, ktoré už energetické eh, firmy prijímajú, najmä čo sa týka elektrickej energie, ale je tu obrovský potenciál, ktorý ešte stále nebol využitý v oblasti dopravy, stavebníctva a technických zariadení, ktoré sa využívajú v týchto sektoroch. Ďalej druhá vec. Mm, potrebujeme mm, obrovské sumy. Ehm, na tieto účely hovoríme tu o sume zhruba 500 miliard ja si viem predstaviť eh, jadrové elektrárne, ďalej plynové elektrárne, teplné elektrárne, ktoré sa budú blížiť ku koncu svojej eh, životnosti. A v tejto súvislosti teda naozaj môžeme hovoriť o tejto závratnej sume 500 miliard eur. Mm, čo sa týka prenosu, mm, tu hovoríme o sume zhruba 600 miliard do roku 2025 Nesmieme zabúdať, že je potrebné obnoviť všetky siete, ktoré sa postupne budú stávať zastaralými. Mm, taktiež je potrebné zahrnúť do toho aj decentralizovanú, aj centralizovanú energiu. Zároveň sa musíme postarať o to, aby prebiehala výmena čo najlepších podmienok e, s zahrnutím aj obnoviteľných zdrojov energie. A taktiež nesmieme zabúdať na bezpečnosť dodávok energie, keď sa pozeráme e, na podiel 20 obnoviteľných zdrojov energie, tak otázka istoty dodávok energie a kapacít naozaj naberá úplne iné dimenzie, mm, pretože v súčasnosti tieto zdroje predstavujú iba naozaj minimálny podiel v našom energetickom mixe. Ďalej, čo sa týka odkladňovania, tomu, co sa nepripisoval veľký význam v posledných rokoch, toto musíme však napraviť, musíme to uh, Eh, začať vnímať ako prioritu nielen čo sa týka ropy a plynu, ale aj elektrickej energie. Mm, myslím, že veľmi dobre viete, mnohí z vás eh, sa venujú eh, výskumu veľmi aktívne. Máme dve oblasti, ktoré prebieha veľmi významný výskum, napríklad čo sa týka vodíkovej energie. Musíme sa postarať aby sme mali dostatočne stabilné možnosti skladňovania tak aby naozaj prebiehal e, skutočný vnútorný trh s batériami v EÚ. Ďalej, čo sa týka financovania, e, miera návratnosti investícií v oblasti energetiky je o mnoho lepšia ako v iných sektoroch, e, kde sú potrebné obrovské investície, napríklad veľké dopravné infraštruktúrne projekty. Teda poprvé potrebujeme pevný rámec na to, aby investori naozaj mali túto predbytateľnosť, e, Tento stabilný rámec je naozaj kľúčový. Ďalej po druhé, musíme predložiť e, vypracúvať e, zoznam našich potrieb spoločne s prevádzkovateľmi a za firmami z tohto sektora. Iste všetci viete, že máme za sebou finančnú krízu, ktorá bola dosť zložitá od roku 2008. Boli to problémy s likviditou bank, taktiež do kredita skutočnej ekonomiky. Energia však musí byť prioritným sektorom pre investície do skutočnej reálnej ekonomiky. Musíme zmobilizovať finančné trhy, veľké banky, e, veľké poisťovne, ale aj dôchodkové fondy, aby sa do toho zapojili. A to musíme urobiť e, s využitím takého právneho rámca, ktorý bude stabilný. A na toto potrebujeme aj vašu pomoc. Pani Carvajo Môžem vám povedať, že spoločne so svojím kolegom Robertom Janom Smithom a s jeho týmom pracujeme usilovne na tom, aby sme sa venovali otázkam energetických aspektov Horizontu 2020. Uvediem príklad. Vyzval som jeho zástupkyňu riaditeľa pani Strome a jej oddelenie, aby vypracovali podklady tým oblastiam ste viete, že musíme tento plán aktualizovať, musíme to prispôsobiť prioritám, ktoré sme si stanovili teda. Čo sa týka dopytu, taktiež musíme podporovať technológie CCS, obnoviteľné zdroje energie, a taktiež stranu dopytu, najmä eh, pokiaľ ide o elektrickú energiu. V minulosti sme zaznamenali, že máme aj pozitívne a negatívne skúsenosti a z tohto všetkého sa musíme ponaučiť a musíme situáciu nastaviť tak, aby sa naše priority mohli stanovovať eh, tam, kde ich potrebujeme vrátanie inteligentných sietí. Dnes dopoludne prebehlo stretnutie, kde sme rozhodli o urýchlení implementácie cestovnej mapy v integrovanom projekte jeden tak aby po letnej prestávke sme mohli spustiť akčný plán, ktorý zohľadní všetky tieto priority. Ale na pozadí tohto všetkého si uvedomujeme, že v spolupráci s inými oddeleniami budeme eh, môcť byť naplnený nádejou a budeme schopní zohľadniť aj aspekty dopytu. Eh, ďalej, mm, pokiaľ ide o krizu na Ukrajine, tá tu bola spomenutá, tá nám umožňuje implementovať, uplatniť to, čo sa spomínalo po vypuknutí krízy v roku 2009. Od vypuknutia tejto konkrétnej krízy sme absolvovali stretnutie skupiny pre koordináciu otázok plynu. Ďalej v pondelok zasadla skupina mene EU a potom v útorok, keď zasadla Rada pre energetiku, sme dokázali informovať o tom, aký je aktuálny stav. Opäť e, prebehla schôdza minulý piatok, aby sme zhrnuli, ako fungujú e, systémy tranzitu. To bolo naozaj veľmi dôležité a zároveň sa snažíme pomáhať Ukrajine e, v tomto veľmi neľahkom prechodnom období aj v oblasti energetiky. A to nie len tým, že skúmame to, čo dobre funguje, napríklad spätný tok medzi Polskom a Ukrajinou, medzi Maďarskom a Ukrajinou. Viete, že množstva eh, nie sú síce vždy veľmi veľké, ale to, čo je na stole, teda náš návrh by sa mohol implementovať, ak si získa potrebnú politickú podporu ešte pred eh, koncom budúceho roka a prepojí eh, plynovod medzi Slovenskom a Ukrajinom, Ukrajinou e, s možnosťou spätného toku. A napojí sa to na e, hlavné uskladňovacie kapacity na Ukrajine, čo sa týka zemného plynu. A to by bol naozaj veľmi významný krok e, k stabilizácii bezpečnosti dodávok pre nich. Tedy naozaj robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme poskytli podporu našim priateľom na Ukrajine v tejto momentálnej situácii. Okrem toho môžem povedať, že dialog, o ktorý vedieme s polskými orgánmi, je eh, neustály. aj na úrovni ministrov eh, pre energiu, ale aj s predsedom vlády Taskom. Ja osobne som bol pred niekoľkými týždňami v Polsku a myslím, že spomedzi opatrení, ktoré sa tu prejednávali od zhruba januára. Mnoho z nich bolo dlho očakávaných nielen zo strany Polska, ale aj napríklad čo sa týka orientácie na konkurenceschopnosť, e, väčšej miery flexibility pre členské štáty, pokiaľ ide o ich možnosť voľby v oblasti energetického mixu a taktiež e, trhová orientácia obnoviteľných zdrojov energie, ako aj otvorenie možnosti bridlicového plynu pre všetky krajiny, ktoré si to budú želať. Zároveň sme zverejnili oznámenie a odporúčanie, ktoré nielen priamo kopíruje aktuálnu legislatívu, ale umožní to krajinám, ktoré to budú považovať za vhodné, Samozrejme, berú do úvahy e, potrebné ekologické aspekty, aby prijali všetky vhodné rozhodnutia. My im budeme pomáhať v tom, aby sme sa ponaučili dostatočne z týchto krokov aj do budúcna najbližších 18 e, mesiacoch. Myslím si, že tým splňame isté požiadavky aj vašej krajiny, aj na iných e, fórach prebiehajú dialógy, napríklad Mm, čo sa týka z mojej strany v oblasti eh, zníženia emisí CO2, taktiež aspektov, ktoré súvisia s makroekonomickými aspektmi v Polsku. Pani Hibner. Áno, potrebujeme takú energetickú politiku, ktorá bude podporovať náš priemysel, mm, pretože sektor energetiky je eh, kľúčovým prvkom v priemysle. A chcem naozaj upozorniť všetkých generálnych riaditeľov aj v oblasti priemyslu, aj podnikania. Máme naplánované stretnutie v stredu, aby toto prepojenie naozaj fungovalo. Už sme sa vyjadrili, že čo sa týka eh, braní do úvahy energeticky veľmi náročných eh, odvetví eh, v súvislosti so štátnou pomocou, tam aj aspekt klimatických zmien je veľmi dôležitý. A s tým súvisiaci zoznam výnimiek, to pôjde ruka v ruka ďalej. Po druhé, schopnosť eh, rekalibrovať eh, politiku, najmä čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie. Musíme poukazovať na pozitívne stránky, ale taktiež sa snažiť eh, preorientovať trh tam, kde to bude nevyhnutné, mm, taktiež zaviedzte úpravy tam, kde sa to bude žiadať. Ďalej, pokiaľ ide o možnosti uskladňovania, aj tu sa musia prijať isté závažné rozhodnutia v súvislosti s otvorením takých možností, ktoré tu v minulosti neboli a ktoré budú naozaj kľúčové do budúcna, aby sme dokázali odzrkadliť aj pokrok v iných sektoroch. Myslím, že ak sa nám podarí zabezpečiť potrebné prepojenia v Európe medzi európskymi a národnými stránkami, ale aj medzi významnými výskumnými inštitúciami a našimi podnikmi v Európe. Rozhodne nie je veľmi pozitívne, že mnoho našich univerzít je veľmi vzdialených prioritným oblastiam, ktoré sa týkajú priemyselnej politiky. A myslím, že spoločné opatrenia, ktoré už teraz vykonávame, nám pomôžu sa vyspraviť tieto premostenia medzi priemyselnou politikou a politikou výskumu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán generálny riaditeľ, za veľmi podrobnú odpoveď na všetky otázky, ktoré ma boli adresované. Ešte raz v mene všetkých kolegov sa chcem poďakovať, e, ale zároveň vás chcem aj zablahoželať k zvoleniu do tak významnej a veľa váženej funkcie. My e, to naozaj vieme oceniť možno viac ako ostatné výbory. E, vy ste jeden z najvýznamnejších partnerov nášho výboru, teda nás, ale aj našich následníkov po voľbách. Myslím, že výbor ITRE bol vždy eh, na veľkej profesionálnej odbornej eh, vysokej úrovni. Mne osobne bolo vždy veľkou úcťou byť členom tohto výboru, preto vám chcem zaželať, aby sa vám dobre darilo v tejto veľmi neľahkej situácii, do ktorej eh, teraz prichádzajú aj ďalší faktory, napríklad Ukrajina, ďalej veľmi prudké pohyby na trhoch a vlastne ďalšie aspekty, ktoré ani teraz nevieme ešte odhadnúť. Ešte raz sa teda ďakujeme, e, že ste nám venovali svoj čas. Aj v mene kolegov môžem povedať, že dúfame, že výbor ITRE bude vždy priateľsky naklonený. Ja vám ďakujem pekne, ďakujem pán predseda, budem naďalej veľmi rád k vašej dispozícii. E, ďakujeme. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ja jen organizačne koordinátor. Iba organizačne. Autory sa stretnú 17.30. I know the... Ma, madam Sartori. Yeah. Koordinátory. Stretnutie koordinátorov bude 17.30.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 Mali sme tu pána Dominik Ristoriho predtým, ale 5.30 začína schôdza koordinátorov, takže naozaj musíme dovtedy skončiť a musíme rešpektovať vymedzený časový rámec na tento bod. Budeme mať diskusiu s Marie Kristýna Russo, ktorá je vedúcou útvaru medzinárodnej spolupráce na komisii. Chcem ju privítať. Koordinátori pár minút môžu počkať. Máme vyhradených 30 minút na rozhovor, na diskusiu s pani riaditeľkou. Poslanci boli informovaní Máme dokonca aj tabuľku, ktorá ukazuje aktualizované údaje, ale hneď e, bezprostredne dám slovo pani Ruso. Ďakujem vám. Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť zasadania výboru ITRE. Som tu za generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu. V júli minulého roku som začala pracovať v tomto útvare a poprvý raz som na zasadnutí výboru ITRE. Som veľmi rada, že môžem s vami dnes byť a budem hovoriť len veľmi stručne. Ako ste povedali, rozoslali sme podrobné informácie o tom, ako sa vykonávajú asociačné dohody. Vo svojej prezentácii by som chcela zdôrazniť iba hlavné body, ktoré majú svoju relevanciu. Asociačné dohody sú súčasťou Európskej stratégie o spolupráci vo výskume a inovácii ako viete, komisia prijala v septembri 2012 e, publikovala oznámenie, ktoré stanovovalo rámec tejto spolupráce vo výskume a inovácii mm, v rámci medzinárodnej spolupráce. Táto stratégia v oznámení komisie bola odprezentovaná pani komisárkou Gegen Quinn na medziparlamentnej konferencii, ktorá sa konala v roku 2013 a bola odprezentovaná po niekoľkých týždňoch aj vo vašom výbore. Deje sa niečo so zvukom, pýta sa prednášajúca. Okay, just to give a bit of suspense. <laughs> so that... Trošku vás budem napínať. Stratégia o medzinárodnej spolupráce bola odprezentovaná počas prezentácie vo výbore ITRE pred niekoľkými týždňami. Asociačná dohoda je dôležitá časť našej stratégie, dohoda o pridružení a rámcové programy má za sebou dlhú históriu a je politickým výrazom želania rozšíriť európsku oblasť výskumu za hranice únie prvý raz e, v rámci programu Horizon 2020 sa tieto dohody o pridružení riadia článkom 7 nariadenia o horizonte 2020. Dohody o pridružení sú politické, hospodárske a vedecké. EFTA umožňuje asociáciu k našim programom a integráciu k najintenzívnejším aktivitám poskytujú sa tu trhy pre, na prospech únie, pre výskum a inováciu a majú z toho prospech aj pridružené štáty, teda obe strany, takto môžu mať osoch zo spolupráce na najvyššej úrovni. Krajiny, ktoré sú pred vstupom asociačné alebo pri, dohody o pridržení poskytujú mechanizmy, aby aj tieto krajiny mohli sa zúčastňovať na európskom AKI a pripravovať si tak cestu k členstvu k EÚ. Susediace krajiny zase majú iné výhody zo spolupráce, pretože sa tu zdôrazňuje význam vedy e, v diplomatickej arene. Netreba sa pozerať na dohody o pridružení ako na politiku, z ktorej majú osoch iba naši partnery, nie aj Únia. Má z toho osoch vedecky, poskytuje výskumníkov a vedcov z EÚ, tým sa posilňuje komunita spoločne s pridruženými krajinami a dosahuje sa, e, dosahujú sa vynikajúce výsledky a hospodárska konkurencieschopnosť. Európska únia má aj politický osoch posilňovaním vzťahov s týmito krajinami a politikami, ktoré sa medzi nimi rozvíjajú. Krajiny, ktoré sú zemepisne blízko pri Európe, sú tie krajiny, ktoré sú najúžšie zaintegrované do nášho hospodárstva. Akými mechanizmami je možné sa pridružiť k Únii? Napríklad Horizont 2020 má strategickú postoj k pridružovaniu, ale predchádzajúce programy v princípe boli privetivé otvorené tomu, aby sa ktorákoľvek krajina sveta prihlásila. Článok 7 nariadení o horizonte 2020 však obmedzuje toto pridruženie sa na krajiny širokej európskej oblasti, krajiny EA, a EFTA krajiny rozšírenia krajiny susediace susedstva a tie krajiny, ktoré už majú dohodu o pridružení v rámci 7. rámcového programu o výskume a inovácii. Nové aplikácie pridruženia sa, e, ktoré by mohli byť s krajinami susediacimi, s krajinami susedstva, článok 7 o medzinárodnom, medzinárodnej spolupráci hovorí, že existujú kritériá, ktoré musia tieto krajiny splniť, aby boli pridružené k bežiacim programom. Tieto kritériá sú dobrá vedecká a technologická kapacita, dobrá história predchádzajúceho zapojenia sa do rámcového programu a správne zaobchádzanie s právami k duševnému vlastníctvu. Čo sa týka stavu pridruženia, poskytujeme písomné informácie výboru ITRE a na, na v decembri sme poslali. Niektoré takéto informácie rozoslali sme aj aktualizovanú verziu s aktualizovanou tabuľkou pred dnešným stretnutím. Všetky krajiny, ktoré boli pridružené k rámcovému 7. programu, vyjadrili záujem o to, aby boli pridržené aj k programu Horizont 2020. Jediná otázka teraz zostáva, alebo otáznik zostáva vysieť nad Lichtenštajskom, ktoré v princípe vyjadrili svoj záujem, ale parlament odhlasoval, že je proti pridruženiu sa Lichtenštajska. Krajiny EA a EFTA, najmä Norsko a Island, pre ne je proces e, pokročilý. Toto pridruženie sa týka doložky protokolu 31 súvisiacej s Európskou hospodárskou oblasťou. Takýto právny rámec sa využíva a čakáme na to, aby krajiny EFTA a Rada dovršili proces v rámci tohoto rámca. Aby bolo pridruženie účinné, treba ho istým spôsobom sprístupniť, uľahčiť. Krajiny, ktoré sú pred vstupom do únie, využívajú iné rámcové dohody a to o všeobecnej účasti krajín na únijných programoch. Predvstupové krajiny v predchádzajúcich obdobiach e, boli zvýhodnené istým spôsobom pri týchto programoch v súlade s potrebou rozvíjať ich výskumné kapacity. A takýto prístup bude pokračovať aj v programe Horizont 2020. Tieto rokovania s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónia, s Čiernou horou a Srbskom sú takmer ukončené. Rokovania s Albánskom, Bosnova Hercegovinova s Tureckom pokračujú a čo skoro by mali byť ukončené. No, sme si takmer istí, že uh, sa asociujú v, druhej, v druhom štvrť roku, roku 2014 čo sa týka e, európskeho susedstva, tak tam sa to taktiež zakladá na širokých e, partnerských e, rámcových dohodách. Ako napísal náš náš generálny rediteľ v liste pani Sartori. Komisia informovala parlament písomne 16. decembra 2013 o tom, že sme s Izraelom dospeli k návrhu dohodu, dohody a po tom sme začali pracovať na konkrétnom texte dohody. Momentálne e, ukončujeme e, postup na komisii a čaká sa na podpisy. Očakávame v apríli podpísanie dohody. Taktiež prebiehajú rokovania s Moldavskom. Môj generálny rediel tam dnes dokonca je fyzicky v Moldavsku. Moldavsko je súčasťou rámcového programu 7. Podľa článku 7 Horizontu 2020 má nárok byť e, pridružená k Horizontu 2020. Čo týka Arménska, to, to taktiež požiadalo o pridruženie a čo skoro začneme pardon, Albánsko. Začneme s Albánskom rokovať o možnom pridružení. Taktiež Ukrajina vyjadrila už minulý rok veľký záujem o posilnenie dialogu v oblasti e, výskumu a inovácie z EÚ a predpokladá v budúcnosti taktiež možné pridruženie. Viete, čo sa tam momentálne odohráva a my naďalej vedíme dialog o výskume a inovácii a plánujeme začať diskutovať po podpísaní e, dohody tento mesiac, aby sme sa pozreli na to, ako je lepšie e, prepojiť s horizontom 2020 a pozrieť sa na to, či by mohol dôjsť k pridruženiu v budúcnosti. Ale zatiaľ pridruženie na tento rok ešte neplánujeme. Ďalej sú tu dve krajiny, kde Taktiež prebehne pridruženie na základe oddelených dohôd. Sú Farojské ostrovy a Švaj, e, Švajčiarsko. Komisár Andor 26. februára e, vydal v parlamente vyhlásenie za komisiu. Už sme takmer hotoví, čo týka hlasovania o masovej migrácii. To prišlo e, v podstate do do prostriedku celých tých rokovaní, takže sme ich zastavili a naďalej sú zastavené, čo sa týka Farajských ostrovov, tak tam sa predpokladá, že bude rokovanie pokračovať rýchlo, ale sú tam ešte určité politické e, konflikty v súvislosti s rybolovom. Tohto môže mať vplyv nielen na pridruženie ako také, ale aj na načasovanie uplatňovania tejto dohody. Táto dohoda možno nebude uplatňovaná retroaktívne, tak ako v prípade ostatných dohôd, avšak bude predložená eh, podľa pravidel zmluvy Európskeho parlamentu. Takže očakávame, že väčšina krajín, ktoré požiadali o pridruženie, ten postup bude čoskoro ukončený tak aby väčšia týchto krajín sa mohla, eh, mohla čoskôr začať eh, ak, príslušné aktivity. Je predpokladané, že Predpokladá sa, že asociačná dohoda takmer pri všetkých týchto krajinách bude uplatňovaná retroaktívne od 1. januára 2014. Takže ešte Pár slov k dohoda, dohodám o vedeckej a technologickej spolupráci. Viete, že máme 20 takýchto dohôd a týchto, tieto dohody sú väčšinou e, každých 5 rokov obnovované. Ale na rozdiel od asociačných dohôd, obnovenie týchto dohôd sa neviaže k rámcovému programu. Takže rada by som poskytla aktuálne informácie hľadnom súčasnej situácie v súvislosti s dohodami, ktoré boli e, obnovené. Obnovili sme dohodu o vedeckej a technickej spolupráci s Ruskom. Už vo februári parlament sa za parlament sa zoberal týmto spisom veľmi rýchlo a účinne. Ďakujem vám za to. Taktiež parlament súhlasil s obnovením dohody so Spojenými štátmi 11. marca a v súčasnosti je to spis naspäť na rade. Ďalej tu máme dohodu s Ukrajinou, ktorá bude obnovená tento rok a parlament opäť bude oslovený. Takže tak tu vyzerá v súčasnosti situácia v súvislosti s pridružením Horizontu 2020 a technologickými vedeckými dohodami. Viem, že naša spolupráca s Európskym parlamentom vždy bola veľmi dobrá a teším sa, že bude taká aj naďalej. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu a pokiaľ máte nejaké otázky, tak máte každý minútu. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni ezt a beszélgetést. Ďakujem. Pán Pani predsednička, ďakujem aj našej návštevničke za ten úvod. A mám len jednu otázku, alebo možno dve. Takže, poprvé, tieto informácie, aké budú charakteru? Čakám, kým si nasadí sluchadla aj naša návštevnička. Takže, akým spôsobom tieto informácie sa dostanú aj k tým vedcom, napríklad, ktorí chcú spustiť program alebo podať nejaký projekt, odkiaľ budú vedieť, z ktorých krajín nám smú zasielať tieto programy. V prípade napríklad Islandu alebo Norska, tam nemáme problémy, tých môžeme vidieť ako plnoprávnych partnerov, môžeme s nimi dobre spolupracovať. Takže moja otázka je, v prípade týchto partnerov, ktorí už sú uznaní, tam e, tí, čo rozhodujú, komisia alebo iné orgány, zohľadnia aj to, z ktorých krajín pochádzajú účastníci projektov. Sú nejaké krajiny, ktoré sú preferované alebo zase naopak, alebo majú všetky členské štáty rovnaké práva. Ďakujem, kolegyňa Grostev. Ďakujem len stručne. Takže máme uzavretú dohodu s Izraelom. A mňa by zaujímalo, pokiaľ teda budú vytvorené nejaké vedecké projekty s podnikmi v kolóniách, či v takom prípade tieto podniky môžu obdržať európsku podporu. Ďalej ste hovorili o Švajčiarsku, ktoré sa nachádza tesne vedľa môjho volebného obvodu. A ja viem, že švajčiarskí vedci dostali od Európskej únie od roku 2007 naozaj veľa finančných prostriedkov. Dnes vieme, ako to tam vyzerá. Všetko sa to pozastavilo, aspoň prezatiaľ. A mňa by zaujímalo, či máte nejaké podrobnejšie informácie. Predpokladám, že švajčiarskí vedci nakoniec budú mať veľké problémy. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že nikto ďalší sa nehlási o slovo. A odozdávam teda slovo pani Ruso, aby sa tomu vyjadrila Jana. Eh, eh, Čo sa týka informácií, máme širokú a dúfajme veľmi dobre fungujúcu sieť informačnú, máme národné kontaktné body vo všetkých členských štátoch EÚ, aj v asociovaných krajinách, respektíve pridružených krajinách, ktoré zvažujú účasť v programe Horizonte 2020 Využívame všetky kanály, ktoré existujú s národnými kontaktnými bodmi, programové výbory a celý diapazon programov, ktoré existujú na šírenie osvety. Máme široké informácie o portáli EÚ pre výskum a inovácie, No, na tomto portáli sú informácie. A takisto rozličné členské štáty EÚ a pridružené krajiny e, organizujú formálne prezentácie o odštartovaní programu Horizont 2020 napríklad. Takže zdieľame aj tento pocit toho, aké to je dôležité šíriť informácie, šíriť osvetu o tejto tematike. Je to podmienka participácie na programe Horizont 2020 a pozorujeme, že to je kolektívne úsilie, takže podpora Európskeho parlamentu a každého jedného z vás tejto veci je pre nás skutočne veľmi dôležitá, aby sme mohli dosiahnuť cieľ. Čo sa týka Islandu a rovnakých práv pri participácii, jediné, čo môžem povedať je, že keď máme tretiu krajinu, ktorá je pridružená programu Horizont 2020, treba túto krajinu brať, ako keby bola členským štátom EÚ. Takže je možné rátať s týmito krajinami ako jadrom a ako krajinami, ktoré môžu vytvoriť konzorcium. Fakt, že sú pridružené, však neznamená, že majú dominantnú pozíciu jedna krajina nad no druhou. Nie, pri tomto pridružení vznikajú rovnaké práva pre obe protistrany. Čo sa týka pani Grostet a jej otázky o Švajčiarsku, Švajčiarsko sa nemôže zapojiť do iniciatívy programu Horizon 2020 v tejto fáze, ale môže sa zapojiť potom, do celého horizontu 2020 ako tretia krajina. Horizont 2020 je otvorený participácii tretích krajín a Švajčiarsko ako pridružená krajina nemôže participovať e, na rovnakom základe ako únijné krajiny, ale iba ako tretia krajina. To sa týka mimochodom aj 7. rámcového programu vo výskume a vývoji Švajčiarsko je samozrejme našim veľmi dôležitým partnerom a je, môžem len počiarknúť to, čo ste spomínali vy. Švajčiarske úrady, ktoré majú na starosť e, vývoja inovácie, samozrejme hľadajú možnosti finančného, finančných prostriedkov, aby mohli spolufinancovať švajčiarsky výskum v rámci programu Horizont 2020, aj keď nie sú technicky pridruženou krajinou. V tejto fáze boli rokovania pozastavené, ale diskusie s Švajčiarskom stále prebiehajú. Za ITRA zástupca generálneho riaditeľa bude mať stretnutie na najvyššej úrovni so švajčiarskými výskumníkmi, ktorí prídu do Bruselu. K okupovaným územiam. V dohode s Izraelom sa držíme línie, ktorá bola publikovaná SVČ v júni minulého roka, výskumné organizácie, ktoré boli založené na okupovaných územiach, e, toto všetko je zakotvené už v spomínanej línii, nebudú participovať na programe Horizon 2020. E, dúfam, že toto je odpoveď na vašu otázku a že som zodpovedala na všetko, na čo ste sa pýtali. Vynikajúce, hovorí pani predsedníčka. To znamená, že všetky body, ktoré boli na programe dnešného zasadnutia, sme naplnili. Ďakujem pani Ruso za účasť a za e, extenzívnu prezentáciu Neviem, či v tomto výbore bude príležitosť sa s vami opäť stretnúť, ale celkom iste po voľbách bude ešte priestor na spoluprácu vo všeobecnosti s parlamentom, aj keď aj nekonkrétne. Ďakujeme pekne, pani Ruso, a dovidenia. Ešte predtým, než odídete z miestnosti, kolegyne, kolegovia, chcem vám pripomenúť, že dnes večer v tejto istej miestnosti bude zasadnutie, schôdza Takže nenechávajte prosím dokumenty ani žiadne ďalšie predmety na svojich miestach zasadacích v tejto miestnosti, aj keď sa vraciame a pokračovať v zasadaní zajtra ráno. Tentokrát si prosím vezmite všetky dokumenty, všetky zložky, všetko, čo máte. Zoberte si to prosím so sebou. A teraz Chcem oznámiť, že sa stretneme od 9. Budeme zasadať do 10. Zajtra a od 10. začne hlasovanie. Pred hlasovaním sa ešte odfotografujeme. Výbor bude mať poslednú príležitosť sa odfotografovať spolu. Uvidíme sa zajtra. A teraz poprosím iba koordinátorov, aby zostali v miestnosti.